všetkých na poslednom zasadnutí pred letnými prázdninami. Dostali ste, máte pred sebou program, viete, že ho musíme prijať. V podstate nemáme žiadne, žiadnu inú možnosť. Dúfam, že nikto nebude proti. Čiže bod 1 je prijatý, bod číslo 2 a to je návrh zápisní zo schôdzi, ktoré sa konali 25. mája a 15. júna. Máte ich k dispozícii. Ak sa do konca zasadnutia nevyjadríte, a tak ich budeme považovať za prijaté. Bod číslo 3 programu chcela by som vám oznámiť, že toto e, zasadnutie sa vysiela na internetovej televízii, že máme všetky jazyky okrem češtiny, estončiny, litovčiny, lotištiny, malčtiny a švédštiny. Všetky ostatné jazyky sa tlmočia. Teším sa, e, že je medzi nami pán Denis Crowley, e, vedúci Interinstitutional Commission e, z Európskej komisie. On je nástupník pána Šoblaho, s ktorým sme sa naposledy rozlúčili. Bol to veľmi veľmi príjemný spojenec na komisii. Som rada, že máme teraz ďalšieho zástupcu. Želám vám veľa úspechov v nasledujúcich mesiacoch a rokoch. Budete mať ťažkú prácu, ale my sme veľmi milí ľudia a, a keď to budete na vašom oddelení a tiež tak tlmočiť, tak um, iste bude naša spolupráca vynikajúca. A ďakujem pekne, vítam vás, pán Crowley, vy ste Brit alebo Ír? Takže vy ste Ír, dobre. bod číslo 4 programu a ja sa teším, že nám prišlo niekoľko ministrov a jeden štátny tajomník ministra, ktorý ochorel. Je tu pani Kataržina Hol, ministerka národného vzdelávania, Barbara Kudrická, ministerka vedy a vysokoškolského vzdelávania, Ďalej tu je pán Bogdan Zdrojevský, minister kultúry a národného dedictva. Myslím, že ale jeho tu zastupuje e, niekto. No a ďalej pán Adam Gierš, minister športu a cestovného ruchu. Je mi ľúto, že okrem členov EPP, ktorí tu sú zastúpení, a, a zástupcu lavice, e, tu zatiaľ nie je nikto iný. Ja by som chcel zamestnancov ostatných skupín požiadať, aby pripomenuli kolegov, kolegov, že dnes máme zasadnutie. No a z hľadiska začiatku nového predsedníctva rady, ktoré vítame, vaše médiá v Polsku to už pravdepodobne oznámili, že prvý deň e, účasti polského premiéra na plenárnom zasadnutí. E, bol veľmi radostný, priateľský. E, prijali sme ho e, s veľkými očakávaniami. Prednesol nám výborný európsky prejav a cítime v ňom veľkého spojenca. No a predpokladáme, že ľudia, ktorí sú v vláde a ktorí budú s nami spolupracovať, budú rovnako dobrí a rovnako proeurópsky. Takže ešte raz vás vítame medzi nami. No a ďalej v stručnosti dovolte mi povedať, čomu sa práve venujeme. Kolega Fisas vypracovala správu o európskej dimenzii v športe pani Hannibal, ktorá tu bohužiaľ teraz nie je, ale tá predkladá správu o situácii predčasného ukončenia školskej dochádzky. A kolega Bolz hovorí vo svojej správe o európskych, európskej kinematografii v digitálnej ére. O tom budeme hovoriť zajtra a uskutočním sa k tomu aj vypočutie. Ďalej pani Paliadeli, tu tiež nie je, ona je spravodajkyňou pre druhé čítanie o označení európskeho dedictva. Ako viete, tak eh, bolo to ukončené ešte po, počas maďarského predsedníctva, s ktorým sme veľmi dobre spolupracovali, ale teraz je na vás, eh, aby ste to celé finalizovali. A tým eh, dosiahli svoj prvý úspech v európskych projektoch. No a ďalej by som chcela pripomenúť, že začiatkom septembra no, pošleme delegáciu do Vroclavy. No a to bude riadne e, zasadnutie. Vy máte konferenciu, naša politická skupina e, tam bude e, svojim predsedníctvom, ďalej tam bude Soul for Europe, ktorí tam mm, budú rokovať. Takže skutočne Vroclavi to bude veľmi dôležitý týždeň, dôležitý zasadnutí. Ešte jedno také pripomenutie, možno počas svojho predsedníctva sa budete zaoberať viacročným finančným rámcom. No a my s napätím očakávame nové návrhy rady pre nové programy, vzdelávanie, kultúra, šport a mládež. Isté sa bude o tom veľmi intenzívne diskutovať, pretože všetky naše očakávania alebo všetky plány e, idú proti tomu, čo sme si slúbili pred dvoma rokmi. No a preto dúfame, že nás podporíte. No a teraz ešte vysvetlím, ako budeme postupovať. Príslušným ministrom ministerkám dám e, slovo na maximálne 15 minút, aby nám povedali, čo chystajú v nadchádzajúcich 6 mesiacoch. To budú e, pravdepodobne len e, pokusy, pretože nedá sa za 6 mesiacov zmeniť svet, dá sa pokračovať v tom, čo pripravili predchádzajúce predsedníctva a pripraviť pôdu pre nadchádzajúce predsedníctva. No, vy pracujete tak ako vaši predchodcovia v rámci takého trojpredsedníctva. To je veľmi dobré, pretože to zaručuje istú mieru kontinuity. No a ako prvá dostane slovo ministerka národného vzdelávania a slovo dávam pani Hov. Nech sa páči. Hlavná Pani Przewodnicząca, e, Szanowni Państwo. Vážené dámy, vážení páni, poprvýkrát má Polsko e, je Polsko, Polsko predseda Európskej únie a to je samozrejme pre nás nová skúsenosť. Bola som učiteľkou, som učiteľkou povolaním a keď tu teraz pred vami hovorím, cítim sa tak trochu ako učiteľka. Ako učiteľka som pôsobila na uh, mnohých, som sa zúčastnila mnohých zaujímavých eh, podujatí eh, počas eh, maďarského a predchádzajúceho belgického predsedníctva. A rada by som sa poďakovala za dobrú spoluprácu. Samozrejme, aj ja som chcela prispieť svojim dielom a pomohlo mi to v rámci príprav na nadchádzajúci rok na polrok poľského predsedníctva. Počas nášho predsedníctva by sme radi vyzdvihli tému solidarity, pretože Poľsko zo solidarity v minulosti veľmi profitovalo. A teraz v období ekonomickej krízy je v Európe solidarita tiež veľmi dôležitá a tiež solidarita s našimi susednými krajinami. Stratégia Európa 2020 konštatuje, že Európa by sa mala rozvíjať trvalo udržateľne. Dôležité sú sociálne aspekty. Samozrejme, e, sme si stanovili aj e, ciele pre politiku práce s mládežou. Vážené dámy, vážení páni, v oblasti práce s mládežou sa polské predsedníctvo vynasnaží prispieť k tomu, aby e, sa mládež viac podielala v Európe na e, dialógu skúsenosti našich predchodcov. Tria Španielska, Belgická a Maďarska sú veľmi cenné a Poľsko bude vychádzať a budovať na týchto skúsenostiach. Počas poľského predsedníctva sa budeme sústreďovať na priority mládež vo svete. A bude to zapracované do e, rámca novej spolupráce do roku 2018. Cieľom e, je podporiť spoluprácu s mladými v Európskej únii, e, s mládežou vo východnej Európe a na východnom Kaukaze prehlbíme dialog a budeme si vymieňať naše dobré praxe. Radi by sme vytvorili dobré vzťahy s e, východom a to je východiskový bod ďalšieho približenia sa týchto štátov k Európskej únii. Vynikajúcou príležitosťou bola konferencia, e, ktorá sa konala minulý rok k východnej, mm, k mm, východnej dimenzii mobility. Ide o vytvorenie lepších kontaktov medzi občanmi a občianskými organizáciami. Ide o posilnenie občianskej spoločnosti, e, ktoré zase má priaznivý vplyv na demokraciu a požaduje sa e, tu kreatívna e, spoločnosť. Chceli by sme, aby Rada pre mládež, vzdelávanie a šport v novembri prijala uznesenie. Radi by sme podnietili všetky členské štáty, aby e, sa e, snažili podporovať spoluprácu s mládežou z iných častí sveta. Ehm, rozhodnutie e, Rady 2011 e, k Európskemu e, roku dobrovoľníkov bude tiež dôležitá. Túto angažovanosť by sme radi prehlbili. Nemali by sme zabúdať na to, že dobrovoľnícká činnosť je sociálnym kapitálom v tom, ktorom štáte posilňuje ho a vedie k posilneniu identity. Čo je dôležité, je, aby v Európe sa o dobrovoľníckú činnosť zasadzovala aj mládež. Vážené dámy, vážení páni, pri eh, realizácii stratégie Európa 2020 a tiež strategického rámca pre európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania. Ďalšieho vzdelávania máme dve priority v oblasti vzdelávania. Poprvé, modernizácia univerzít. A aj dnes postupíme o krôčik ďalej Pani Barbara Kudrická vám k tomu ešte povie niekoľko slov. A druhou prioritou je vzdelávanie e, a väčšia mobilita. Mládež by e, mala mať také schopnosti a zručnosti, ktoré jej umožnia využiť možnosti mobility pre jej osobnostný, profesný ďalší vývoj v rámci Európy bez hraníc. Čiže toto musíme e, zrealizovať čo najskôr pre e, lepšiu spoločnosť. Program e, Comenius zohráva veľmi dôležitú úlohu. Zameriava sa na mládež, na organizácie, dokonca na organizácie zaoberajúce sa predškolským vzdelávaním. Žiaci v tomto rámci nadobúdajú zručnosti, ktoré sú potrebné na to, aby v budúcnosti mohli profitovať z profesnej a osobnej mobility. Iniciatíva Mládež v pohybe e, ukazuje, že do roku 2020 by sme každému Európanovi v Európe mali umožniť e, časť štúdia e, pobudnúť v zahraničí. Mm, ciele programu Mládež v pohybe počiarkujú dôležitosť príprav na túto mobilitu, najmä pokiaľ ide o učenie sa cudzích jazykov a medzikulturálnu kompetenciu a je to zdôraznené aj v uznesení nášho parlamentu. Poľské predsedníctvo urobí všetko preto, aby podporilo iniciatívu zameranú na výuku cudzích jazykov pretože ovládanie cudzích jazykov je veľmi dôležitým faktorom e, nielen pre ekonomiku, ale aj pre možnosť uplatnenia sa e, individua je potrebné urobiť viac pre e, to, aby sa mládež učila cudzie jazyky a tiež to musia byť nielen tie hlavné jazyky, mali by sa učiť aj jazyky svojich susedov. A treba pracovať e, tak, aby už v tom najranejšom veku sa začalo s výukou jazyka. Potrebujeme tiež dobrú spoluprácu medzi školami z rôznych členských štátov Európskej únie. Polské predsedníctvo pracuje na návrhu uznesení rady e, týkajúco sa e, cudzojazyčných kompetencií v súvislosti s mobilitou. V novembri by mali byť prijaté závery pre mobilitu v vzdelávaní v oboch dokumentoch, teda obe dokumenty e, budú prijaté v rámci konferencie vo Varšave. Cudzie jazyky sú dôležité pre e, povolanie pre e, rozvoj osobnosti. Bude sa o tomto konať konferencia u nás v Poľsku a tiež v novembri konferencia o, o ďalšom vývoji e, kompetencií, celoživotné vzdelávanie od um, detstva až do staroby. Ďalšia konferencia, ktorá sa plánuje, sa bude týkať výuky cudzích jazykov počas celého života a tiež e, možnosti budúca uplatnenia sa. Ďalším ťažiskom sú rôzne vzdelávacie systémy a rozčlenenie vzdelávacích systémov z aspektov vysokej hodnoty vzdelávacích kompetencií. Polské predsedníctvo by e, tiež e, rado sa venovalo otázke celoživotného vzdelávania, pretože toto je dôležitý faktor pre, eh, v rámci konkurencieschopnosti a dôležitý faktor tiež pre mobilitu, pre koherentnosť spoločnosti a osobnostný vývoj. Pokúsime sa eh, európskej politike vzdelávania dospelých dať nový impuls. Ide najmä o zlepšenie kvality ponúk škôl, ponúk ďalšieho vzdelávania, o uznávanie neformálnych eh, vedomostí a schopností a tiež o eh, podporu Európskeho programu mm, vzdelávania dospelých. Polské predsedníctvo chce pripraviť eh, mm, rozhodnutie v tomto smere a tiež agendu mm, pre nadchádzajúce roky. Toto by malo byť prijaté na zasadnutí rady v novembri. V apríli Európska komisia zoverejnila oznámenie k MFF. To bude samozrejme predmetom podrobnej analýzy. Poľské predsedníctvo od komisie počas roka bude očakávať návrh na rozhodnutie mm, o viacročnom finančnom rámci, e, tiež pokiaľ ide o vzdelávanie. Nové programy by e, samozrejme tiež mali byť e, úzko prepojené so stratégiou Európa 2020. Musíme sa postarať o väčšiu koheziu v Európe, o silnejšiu občianskú spoločnosť za zapojenia a mládeže. Musíme sa postarať o lepšie e, cudzojazyčné kompetencie v Európe. Možno ešte niekoľko osobných pripomienok. Pred vstupom Poľska do Európskej únie som pôsobila ako riaditeľka na istej e, škole, ktorá sa aktívne podielala na európskych programoch ako Comenius či Sokrates a spomínam si, e, ako rady sa učitelia zúčastňovali na takýchto programoch výmen s zahraničím. Veľa sme sa počas takýchto programov naučili o iných kultúrach, o inej mentalite, o iných systémoch vzdelávania. Všetko, o všetkom tom, čo sa dialo u našich nových priateľov. A neskôr e, nám to bolo na úžitok, pretože školy sa stali akýmisi vyslancami Európskej únie e, ku ktorej Poľsko svojho času ešte nepatrilo a e, chceme zdôrazniť, že okrem iného aj vďaka týmto výmenným programom sa, Európs- sa poľská spoločnosť vyjadrila v referende za vstup do Európskej únie, e, pretože už naše deti, naši vnúkovia vedeli, čo e, znamená Európska únia vďaka týmto výmenným programom a pomocou takýchto výmenných programov zameraných najmä na našich východných eh, susedov chceme získať nových vyslancov Európskej únie, pretože práve títo v budúcnosti budú rozhodovať o tom, ako bude vyzerať naše susedstvo. Tieto výmenné programy pre mládež, pre eh, učiteľov by mali byť eh, čo možno najotvorenejšie. Je to moje presvedčenie vychádzajúce z mojich osobných skúseností. Vážená pani predsednička, vážené dámy a páni, predstavila som vám priority a postup práce poľského predsedníctva na nadchádzajúcich 6 mesiacov. Urobíme všetko preto, aby sme tým týmto výzvam dostali. Vieme, že mm, samotné predsedníctvo je veľkou výzvou. Teším sa, že s vami budeme úzko spolupracovať a prosím vás už teraz, aby ste sa zúčastňovali podujatí počas poľského predsedníctva ja som samozrejme kedykoľvek pripravená stretnúť sa s vami, spolupracovať s vami v závislosti od toho, ako to bude eh, potrebné. Takže ďakujem a samozrejme som vám rada k dispozícii v prípade, že máte nejaké otázky. Ďakujem pekne. Máme tu celý rad prihlášok do diskusie. Rada by som však na úvodu priamila pozornosť na skutočnosť, že e, hovoríte v kritickom období, kedy dochádza k zlomom v programoch komisie a preberáte žezlo v tomto kritickom období. Včera som mala príležitosť e, oboznámiť sa e, s Eh, informáciami od komisie. Pokus, pokúšali sa mi eh, vysvetliť, ako tieto nové programy budú vyzerať a ak som to dobre pochopila, už program Comenius pod týmto eh, menom eh, viac fungovať nebude. Program Comenius Regio, ktorý mal obrovský úspech v nadchádzajúcich troch rokoch, už nebude a eh, tým stratíme takúto už osvečenú dobrú značku. A keď sa takéto niečo podarí zaviesť, potom je nepochopiteľné, že sa to zrazu z jedného dňa na druhý zruší. Komisia si e, myslia a vítam to, že je potrebné navýšiť finančné e, prostriedky 75 e, na našu oblasť kultúry a vzdelávania, ale pokiaľ nevieme, čo sa nachádza v, tomto, v tejto čiernej skrinke, aké programy plánujú. E, nemôžeme e, sa radovať, chcem vedieť, kedy, koľko, komu bude poskytnutých, koľko e, percent Komeniusu, koľko Erasmu, koľko mládeži a športu. Kým teda tieto údaje nepoznám, nemôžem tomuto programu tlieskať a obávam sa, a hovorím to už teraz na úvod, že budeme mať dočinenia s tým, čo sme už pred dvomi rokmi vehementne zamietli, že obdržíme program s novým e, menom e, to, že e, sa ten program nebude nazývať Mládež v pohybe, sme im prekazili a teraz nám to vracajú a bude to možno Erasmus pre všetkých alebo niečo podobné zrazu. A poprosím vás všetkých, Pýtam sa, prečo e, tento program sa nemôže aj naďalej volať celoživotné vzdelávanie a prečo v tom programe sa nemôže udiať to, čo treba urobiť, teda na vrchu horizontálne záležitosti a e, potom pilier Erasmus, pilier Comenius, e, pilier mládež, neformálne vzdelávanie. Prečo treba nachádzať nové názvy, nové mená? Poprosila by som predsedníctvo, aby ste v tomto smere boli veľmi prísni, pretože mi bolo povedané, že rada je za, takže ja by som veľmi apelovala na poľské predsedníctvo, aby sa v tomto smere robili zmysluplné veci ak e, vy e, mi poviete, že Comenius bol, e, ak teda vy poviete im, že Comenius bol prijatý, že táto značka bola akceptovaná, že Erasmus je už renomovaným programom, tak potom skutočne nevidím zmysel v tom rušiť takéto niečo. Ľudia si budú klásť otázky, že takéto niečo už opäť neexistuje. Takže apelujem v tomto smere na predsedníctvo, aby ste nás nenechali osamotených, a aby ste sa pozreli pozreli na to, čo robí komisia predtým, než budú prijaté nové programy a aby e, ste sa vynasnažili, aby to bolo, urobené tak, aby sme e, mohli súhlasiť aj my. Takže teraz e, vítam pani Kamevu. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne, ministerka, za vaše slova. No a myslím, že mnohé veci z toho, čo ste nám povedali, môžeme vo výbore podporiť a vám môžeme zaželať len veľa šťastia pre váš ambiciózny program na nadchádzajúcich 6 mesiacov, ale chcem nadviazať na to, čo práve povedala predsednička, no a vidíte, že sa tým veľmi intenzívne zaoberáme a znepokojuje nás to. Myslím, že všetci sa tešíme z toho, že komisia nám oznámila, že rozpočet v oblasti vzdelávania chcú výrazne navýšiť. To je veľmi dobré, z toho sa tešíme, ale obavy, ktoré práve povedala pani Pak, že vo výbore máme veľké obavy, máme strach z toho, že tieto úspešné programy sa všetky nejak zlejú, a, a, a, budú, nebudeme môcť rozoznávať a my, a politici, nebudeme môcť ďalej to riadiť. Budeme mať síce jednu tematickú oblasť vzdelávanie, avšak nebudeme vedieť, do akých jednotlivých oblastí plynú tie peniaze. Nebudeme mať žiadny vplyv na to, ako jednotlivé programy budú finančne e, vybavené, rovnako obsahovo. To je pre nás veľký problém. No a ja nesúhlasím a neviem, prečo tie úspešné programy a značky, ktoré máme v oblasti eh, vzdelávacích programov, prečo by sme ich mali zrušiť a prečo by si ľudia mali zvykať na niečo nové, eh, že tu je niečo nové namiesto programov Comesnius, eh, Erasmus, mládež v akcii. No a skutočne nechápem, prečo treba tieto úspešné programy, ktoré sme mali rušiť a dať im nejaký, nejaký nový názov a všetko hádzať do jedného vreca. A preto vás prosím, aby ste sa v rade angažovali v tom, aby tie programové línie, ktoré e, v predchádzajúcich rokoch úspešne bežali, aj v budúcnosti ostali zachované. No a pre mňa ešte osobitne dôležité, že máme dôležitý a úspešný program Youth in Action, ktorý sa zameriava na to neformálne vzdelávanie. Myslím, že otázka toho, že mládež a deti a treba nejak prirodzene e, pripraviť na, e, na zamestnanie, k tomu patrí mobilita, pobyty v zahraničí, to nespochybňujem, ale oblasť neformálneho vzdelávania, e, kde nejde o to získať nejaké bezprostredne dôležité veci pre eh, eh, výkon eh, povolania, ale ide o nejaké schopnosť výmeny skúseností, schopnosť pracovať v kolektíve a tak ďalej. Myslím, že tieto schopnosti majú hm, takú vysokú hodnotu, ktorá sa však nedá vyjadriť v známkach No a preto vás tiež žiadam, aby ste oblasť neformálneho vzdelávania nepodriadili cieľom EU 2020, ale treba to zachovať ťažisko vo vzdelávacích programoch. No a myslím, že ďalšia prozba, ktorú treba stále vyslovať pre radu ministrov, dúfam, že v budúcnosti budeme mať viac finančných prostriedkov pre vzdelávacie programy, ale skúsenosti ukazujú, že Rada ministrov eh, práve zoškrtáva finančné prostriedky. No a preto vás prosím, aby ste ako predsednička Rady pre vzdelávanie a eh, presedili, aby, nám, aby to, čo nám komisia eh, prislúbila v navýšení, aby to rada nezoškrtala. Nadávajte prosím pozor aj na to, aby jednotlivé časti programov, jednotlivé tie overené značky ostali zachované a mohli ďalej a ďalej fungovali pre Európu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Fisas. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pani predsednička. Um ja som tiež e, uvažovala o tom, čo hovorila pani Pax o zmene názvu, e, Comenius a tak ďalej. Ja si myslím, že program Erasmus robil pre Európu oveľa viac, než niektoré zmluvy. Je veľmi populárny. Skutočnosť, že nám hrozí, že on prídeme, je veľmi vážna. A ja by som takisto chcel vyzvať pani e, ministerku, aby zdôraznila, že je tu veľká vôľa zachovať e, tento program, pretože sa e, nemajú meniť veci, ktoré sa osvedčili len preto, aby sa zmenili. A pokiaľ ide o dobrovoľníctvo, myslím si, že aj to je dôležité. Ako povedala pani Pak, e, v súvislosti so športom. Dúfame, že európsky šport prežije vďaka dobrovoľníkom a preto treba zabezpečiť, aby boli dobrovoľníci primerane e, pripravení. To si v opačnom prípade e, hrozí riziko, že nebude mať dobrý výsledok. A jazyky to je jedna zásadná vec. Ako povedala pani ministerka, ovládanie jazykov susedných jazykov je, susedných krajín je veľmi dôležité. Ak chceme Európu, ktorá je mobilná, je potrebné, aby ľudia ovládali jazyky a to neplatí len pre angličtinu, ale je potrebné, aby sa naučili aj jazyky jazyku krajiny, kde ide človek potom pracovať. Ale vo vašom vystúpení som nepočul toho veľa o odbornom vzdelávaní. Pritom si myslím, že má veľký význam. Počuli sme veľa o vysokoškolských diplomoch a vysokoškolskej kvalifikácii, ale čo by ste mohli povedať k odbornému vzdelávaniu? Ľudia potrebujú mať e, primeranú odbornú prípravu a táto by mala byť e, rovnocenná s inými formami vzdelávania. Ďakujem. Teraz kolega Boris. Ďakujem veľmi pekne, pani ministerka, za predstavenie polských priorit. Moja otázka sa týka horizontálneho prístupu. Prijali sme stratégiu Európa 2020, ktorá predstavuje istú politickú agendu pre zmenu a reaguje na krízy a ťažkosti prostredníctvom inteligentného rastu a vzdelávania. V tomto dokumente sa to zdôrazňuje veľmi často a často to zdôrazňuje aj predseda Barozo. Moja otázka znie. Počas rezortných stretnutí s inými ministrami navrhnete e, aby sa tento dokument a jeho priority stali e, prioritami aj pre členské štáty, aby to nedopadlo ako s Lisabonskou stratégiou, ktorá vyzerala vynikajúco na papieri, ale vo väčšine členských štátov žiaľ zapadala prachom. A preto je dôležité, aby ministri e, mali potrebné povedomie o potrebe aj skutočne implementovať e, priority. A súhlasíme s predrečníkmi v tom, že všetky programy spoločenstva si vyžadujú veľmi rozumný vývoj, evolúciu a nie revolúciu, pretože tie programy napokon existujú. A e, keď sa začne pracovať na nov- novom finančnom rámci je potrebné, aby sa v rámci programov spoločenstva venovala pozornosť aj programom súdržnosti. Z tých 370 miliard eur, ktoré majú byť určené pre najslabšie regióny, by sa mala vyčleniť primeraná čiastka aj pre vzdelávanie a to aj v rámci stratégie Európa 2020, aby sa na to nezabudlo. Ďakujem pekne. Pani McLaughlin. Thank you, and thank you. Ďakujem eh, a ďakujem aj pani ministerke za vaše vystúpenie. Páčilo sa mi predovšetkým vaše zameranie na mládež a eh, my v tomto výbore chceme počúvať mladých ľudí a dúfam, že sa nám podarí vyjadrovať ich eh, ašpirácie. Je to skutočne dôležité, čo ste povedali o modernizácii vysokých škôl a Eh, vzdelávania a ja som v našom v mojom výbore spravodajkyňou pre eh, kvalifikáciu odborné vzdelávanie a je potrebné, aby sme našli spôsoby, ako zvýšiť mobilitu mladých ľudí a lepšie využitie kvalifikácie, ktorú získali. Zaujímalo by ma, čo chcete v tomto, v tomto smere urobiť, napríklad prostredníctvom bolonského procesu, tak aby mohli ľudia svoje vzdelávania účinne uplatňovať vo svojom profesionálnom živote. A, e, takže ďakujem veľmi pekne a veľa šťastie. Máme tu druhého pána ministra, ktorý bude hovoriť o, o vzdelávaní. Pán Takula, nech sa páči, máte slovo. Kiitoksia. <clears throat> Ehm, ďakujem ehm, pani ehm, ministerka za to, že ste nám predstavili priority Polska. Zdá sa, že polské predsedníctvo kladie veľký dôraz kultúre a vzdelávaniu, ale nie dostatočný, pretože sa to neodráža aj vo vyčlenených finančných prostriedkoch. Ehm, viem, že program vzdelávania bol doteraz e, úspešný, ale my chceme, aby bol ešte úspešnejší a e, verím, že Polsko, ktoré má predsedníctvo Európskej únie, by malo mať záujem zapojiť sa do tohto e, úsilia, tak aby bolo ešte úspešnejšie. Keď sa pozrieme na programy vzdelávania a odbornej prípravy, myslím si, že by bolo treba urobiť viac Myslím si, že eh, keď počujem, čo hovoria kolegovia, napríklad pokiaľ ide o názvy jednotlivých programov, tu ma napadne eh, to, čo také príslovie vo Fínsku, o ktoré hovorí, že to, čo funguje, netreba meniť, ale e, musíme mať samozrejme aj kritický pohľad a snažiť sa zvýšiť pridanú hodnotu. A pani e, ministerka zrejme si ako bývalá učiteľka uvedomuje, že toto je skôr podobné návšteve žiakov alebo v nejakej dielni, ale ja si myslím, že by bolo potrebné e, klásť dôraz na to, ako by mohli byť programy úspešnejšie pokiaľ ide o i uplatňovanie ich výsledkov v praxe. Myslím si, že Erasmus v tomto smere bol úspešný a mohol priniesť pridanú hodnotu, ale treba to urobiť aj v súvislosti s ostatnými programami. Pre mňa je to veľmi dôležité. Mne sa veľmi nepáči tá myšlienka, že e, človek je vzdelávaný s cieľom, e, aby sa v končnom dôsledku zvýšil HDP krajiny. Skôr e, to vzdelávanie predstavuje národné kompetencie a ak chceme, aby sa zvýšala jeho európska pridaná hodnota, musíme vychádzať z toho, ako fungujú národné e, trhy. A E, ak chceme, aby bola, e, bolo európske vzdelávanie kvalitné, tak je potrebné, aby bolo vzdelávanie kvalitné na národnej úrovni. To si samozrejme vyžaduje primeranú prípravu učiteľov. E, keď hovoríme o európskej úrovni, úrovni myslím si, že Polsko počas jeho predsedníctva sa bude usilovať o to, aby vzdelávanie učiteľov a ich kvalita bola takisto v súhľade s týmito cieľmi. Štúdie totiž ukazujú, že existujú obrovské rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi, ba dokonca vo vnútri členských štátov. Ak chceme, aby celá Európska únia bola lepšia v oblasti vzdelávania, vyžaduje si to, aby sme niečo urobili v mene e, skupiny liberálov by som chcel zaželať veľa úspechov polskému predsedníctvu a pripomínam, že to, čo je dôležité, to je obsah. A e, preto sa treba sústrediť na obsah, aby sme dosiahli success story aj v oblasti vzdelávania. A bez ohľadu na to, ako sa označuje. Ďakujem pekne. Pán kolega Skoria. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pani ministerka, rád by som zopakoval niečo, čo už bolo povedané pani predsedničkou. Avšak rád by som to zopakoval, pretože je dôležité, aby viacročné programy pre mládež boli zachované. To je niečo, o čo nám všetkým ide a to vo všetkých politických skupinách. Ja hovorím za EPP, ale o toto sa zasadzujú aj ostatní kolegovia. Vypočuli sme si, aké sú nové návrhy komisie a naplňa nás to obavami Chceme totiž, aby sa Európa stala skutočným partnerom na eh, rokovania v tejto oblasti. Mm, máme veľa iniciatív, ktoré občania nepovažujú za také výborné. A tu ide o niečo, čo by sme mohli pozitívne vyzdvihnúť. Preto si myslím, že by sme tieto programy mali e, zachovať a že by sme mali v tomto smere ďalej spolupracovať. Vážim si tiež vaše slova k tým rôznym kategóriám, e, e, najmä teda ku mládeži, kde musíme ešte čo to urobiť. Spomínali ste aj dobrovoľníckú činnosť, máme e, rok dobrovoľníkov. Je to téma, ktorá spadá do národných kompetencií, ale aj tu môže Európska únia postúpiť ďalšie kroky, aby to celé po- pohnala vpred. Ďakujem, pán Zver. Ďakujem za slovo, pani predsednička, vážená pani ministerka. E, ďakujem veľmi pekne za vaše e, výborné predstavenie priorít e, polského predsedníctva. Ide mi o jednu otázku a síce východná dimenzia mobility, konferencia, ktorú ste spomínali. Zaujímalo by ma, e, či ste uvažovali nad, tom, nad tým, ako by ste e, za, e, zlepšili zaangažovanosť mladých z východnej Európy do rôznych foriem mobility. Ide tu, vzťahuje sa to tiež na susedné krajiny, a síce na východe Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem, týmto sme ukončili kolo otázok. Pani ministerka, nech sa páči, máte slovo. E, pani przewodnicząca, szanowni państwo, e, bardzo serdecznie dziękuję. Ďakujem veľmi pekne za všetky tieto pripomienky. Myslím si, že budú pre moju prácu veľmi užitočné prvom rade by som sa chcela zmieniť o diskusii, ktorá sa konala takisto e, v Európskom parlamente, pokiaľ ide o názvy programov EÚ. Som rada, že financovanie bude poskytované aj naďalej pre tieto programy, ale otázka je, akým spôsobom. E, myslím si, že to bude predmetom mnohých konzultácií a analýz, aby sa to zabezpečilo e, lepším spôsobom. Ja si spomínam ešte aj na iné názvy, e, Sokrates, Comenius a ďalšie názvy, ktoré tu v minulosti boli a už nie sú. Ale to, čo je pre mňa obzvlášť dôležité, je, aby sme zachovali túto možnosť e, financovania programov zameraných na malé deti, na včasné vzdelávanie v škole, predovšetkým počítačové, e, jazykové a podobne. To je veľmi dôležité z hľadiska mobility. Môžeme ich veľmi dobre rozvíjať. No, je tiež e, impulsem. Napríklad prostredníctvom twinningu. To je veľmi užitočná metóda, akým sa môžu, akú možno použiť pri e, výučbe malých detí. A takisto čo povedala pani predsednička o, komerni, komen, o programe Comenius, e, považujem za dôležité. Možno, že som nevyslovil e, vyslovil správne vaše menovaní ministerka, ale dúfam, že v rámci celoživotného vzdelávania sa počas nadchádzajúcich šiestich mesiacov naučím e, vaše e, meno e, povedať správne, takže E, toľko to na tému e, konkrétnych programov. Pán Takla hovoril o hodnote relevantných programov a e, povedal, že tie názvy snad nie sú až také dôležité, ale že dôležité je zachovať istú proporcionalitu. Pre mňa je dôležité, aby sa financovali malé deti, ale aj študenti prostredníctvom programov, ktoré E, e, vykonávajú nielen vzdelávacie inštitúcie, ale aj mládežnické organizácie, tak aby boli programy otvorené na spoluprácu s našimi susedmi, vrátane východných susedov. Pani McLarkin hovorila o mobilite mládeže aj o potrebe posilniť tento aspekt. V poslednom vystúpení pán Zvar hovoril aj o východnej dimenzii mobility. Myslím si, že občianské aktivity mládeže by sa mohli posilniť tak, že sa využijú niektoré dostupné finančné prostriedky na podporu spolupráce s občianskými e, organizáciami. To sme zdôraznili aj na našej konferencii o východnej dimenzii mobility S e, procesem bolonským modernizáciou Pokiaľ ide o otázky týkajúce sa bolonského procesu a modernizácie vysokých škôl, moja kolegyňa pani ministerka Kudrická vám o tom povie viac. Ja však môžem povedať e, pár slov takisto o celoživotnom vzdelávaní, o vzdelávaní dospelých. To je vec, na ktorej budeme pracovať a hovorilo sa tu aj o odbornom vzdelávaní, odbornej príprave tejto súvislosti je pre nás veľmi dôležité, aby sme boli schopní rozprávať sa o odbornom vzdelávaní pozitívnym spôsobom v rámci celoživotného vzdelávania, tak aby si ľudia mohli zvyšovať svoje odborné zručnosti a kvalifikáciu počas celého života. Z toho dôvodu je veľmi dôležité, aby systém vzdelávania zabezpečil istú mieru otvorenosti, tak aby ľudia mohli zlepšovať svoje odborné vedomosti alebo vedomosti, ktoré získali neformálnym spôsobom, aby sa mohli zoficiálniť e, v rámci systéma, systému a my na tom budeme pracovať aj pomocou výmeny osvedčených postupov. Takisto e, si myslíme, že by sa mali vymieňať skúsenosti o zlepšovaní e, kvalifikácie a výmene najlepšej praxe, tak aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky v oblasti vzdelávania. Pán Boris takisto položil otázku o prístupe k e, stratégii EU 2020 v súvislosti s programami súdržnosti. Podľa môjho hodnotenia stratégia Európa 2020 je veľmi konkrétnym e, referenčným dokumentom a členské štáty sa ju snažia zohľadniť aj vo svojej vnútroštátnej politike a plánovaní pre budúcnosť. Z tohto dôvodu z z tohto dôvodu podporujú e, použitie programov súdržnosti na e, lepšie dosahovanie týchto výsledkov. Ja si myslím, že to je v súlade s našimi celkovými cieľmi. Vďaka stratégii EU 2020 môžeme veľmi konkrétnym spôsobom overovať, nakoľko účinné sú naše vlastné aktivity v súvislosti s jednotlivými fondami. Preto je podľa mňa veľmi dôležité, aby sme vynakladanie finančných prostriedkov a diskusiu o týchto prostriedkoch viedli takým spôsobom, aby nám to pomohlo dosiahnuť lepšie výsledky aj v oblasti sociálnej súdržnosti. Eh, takže áno, aj túto oblasť môžu podporiť programy súdržnosti, ale aj ďalšie konkrétne programy zamerané na učiteľov a školy, prostredníctvom ktorých sa budeme snažiť rozvíjať schopnosti a zručnosti, ktoré sú predmetom našej diskusie, tie, ktoré sú užitočné pre mobilitu. Všetci by sme mali mať na pamäti, že ide o také zručnosti a schopnosti, ktoré sa musia rozvíjať od útleho veku, nielen pokiaľ ide o mm, zvládnutie cudzích jazykov, ale aj práca s počítačom, schopnosť spolupracovať s inými, pracovať na projektoch, zoznámiť sa s ľuďmi z okolitých štátov. To všetko môže viesť k tomu, že v Európe sa zvýši počet e, vysoko vzdelaných ľudí, pretože už od e, raného veku získajú tie najdôležitejšie zručnosti, čo si vyžaduje vynaloženie primeraných finančných prostriedkov. A keď sa pozrieme na tieto otázky, tak e, Chcela by som vyjadriť nádej, že budeme mať viac príležitostí sa stretnúť, hovoriť o týchto e, veciach a dúfam, že môžem e, počítať s vašou pomocou v ďalších rokovaniach, ktoré sa budú konať o tých e, veciach, o ktorých sme tu práve hovorili. Preto vás pozbudzím k tomu, aby ste sa na mňa obratili a v budúcnosti ďakujem. Ďakujem pekne, ministerka. Ja som z vašej odpovede pochopila, že nemáte úplne rovnaký názor ako my, čo sa týka nových programov. Ak na predsedníctve rady nebudeme mať silné zastúpenie toho, o čom som, o čom som hovorila ja a pani Kamer Evert, a tak sa cítim trochu opustená. A preto by som vás ešte raz rada vyzvala, že potrebujeme nejaký zastrešujúci program, to sme mali, to bolo celoživotné vzdelávanie, ktoré sa týkalo viac menej všetkého. A keď teraz sa do tohto zostane ešte mládež a šport, tak je to vynikajúce, pretože si to vzájomne neodporuje. Ale ja by som bola veľmi nerada, aby niektoré označenia, ktoré o niečom vypovedajú, vy sama ste hovorili o programoch Comenius a Erasmus, aby sa stratili. Erasmus pozná každý a Komeniusa bude čoskoro poznať každý, ak ho ešte predtým nepochováme. No a preto ja vás prosím, aby ste počúvali parlament, my by sme chceli, aby tie dôležité mená ostali zachované, pretože sú takou, takým, takým výstavným štítom, výstavnou skriňou európskej politiky. No a pani ministerka, pre nás sú mená a označenia dôležité. A preto vás ešte raz prosím, aby ste sa zamysleli nad tým, ako budete riešiť túto tému. Prosím, nie tak. Na rade ne, nemôžete povedať, že mená nie sú dôležité. Nie, pre nás sú mená dôležité. No a prosím vás, aby ste to teraz presadili. No a ja sa veľmi teším z toho, že téma spolupráca v oblasti vzdelávania v rámci susedskej politiky je pre vás dôležitá. A samozrejme otázka, či sa stanú členmi EÚ alebo nie, momentálne nie je taká opodstatnená, ale otázka, ako im pomôžeme, kde e, ich môžeme prijať do našich programov, e, to určite v oblasti vzdelávania, kultúry je dôležité a možné. No a preto som rada, že je to jedno, jedna z vašich priorít. No a pre Polsko je to možno dôležitejšie ako pre nás, pretože Polsko hraničí s Ukrajinou, no a preto uh, som rada, že vy ste vy obhajujete uh, náš prístup. Ja som si to všimla. Uh, niektoré tváre z vašich kolegov, ktorí to tiež tak pochopili. No a, a dúfam, že sa vám podarí presvedčiť komisiu o tom, že sa vydávajú nesprávnou cestou a že mm, dúfam, že nastane ešte nejaký obrat. No, máte teraz sa dôležitú úlohu. Ďakujem pekne, pani ministerka. No a slovo teraz dostane vaše, vaše kolegyňa. Ďakujem veľmi pekne. No a možno by som mohla doplniť ešte jednu vec. Ja som aj osobne spojená s programom Comenius. Tento program si veľmi vážim a ja som za to, aby táto činnosť pokračovala. To treba jasne povedať. Ja nechcem, aby bol tento program zrušený. Dobre, ďakujem pekne. No ale iste nie je na škodu, keď to budeme opakovať dookola, až kým nedosiahneme, čo chceme. No a slovo teraz dostane pani Kudrická, ministerka vedy a vysokoškolského vzdelávania. Nech sa páči. Máte slovo, nech sa páči. Bohužiaľ, bez mikrofónu. Dobre, pani predsednička. Dámy a páni, stretávame sa tu skutočne v mimoriadnom čase a ja viem veľmi dobre, že dôležitá okolnosť je, že komisia teraz pripravuje a predkladá prvý návrh pre mobilitu. Čakáme na oznámenie o modernizácii vyššieho vzdelávania. Ešte stále bojujeme s hospodárskou a finančnou krízou no a mládež v mnohých členských štátoch má len obmedzenú dôveru voči európskym inštitúciám a vlastným vládam. Vychádzajú do ulic, v niektorých členských štátoch sa vykonávajú a musia byť prijaté štruktúralne reformy vyššieho vzdelávania. No a myslím, že z tohto dôvodu eh, čelíme veľmi dôležitým závažným výzvam. Výzvam, s ktorými sa musíme vyrovnať. Tieto výzvy sú dôležité aj pre iné inštitúcie, nielen pre radu. A myslím tým samozrejme hlavne Európsky parlament. Ja vám ďakujem veľmi pekne za to, že ste pripravili uznesenie v máji 2011 o programe Mládež v pohybe. No a ďakujem tiež pekne za uznesenie o dialogu medzi univerzitami a podnikmi. To by si mala prečiť každá univerzita v Európe a zamyslieť sa nad tým, ako sa to bude aplikovať v praxi. A tieto uznesenia neboli inšpiráciou len pre komisiu, ale aj pre radu. Je to dôležité pri riešení problémov, s ktorými zápasíme mobilita, o tom, ste, o tom už pani Pak hovorila, takže jeden z najdôležitejších problémov, je to jeden z najdôležitejších problémov, ktorým sa venujeme. A tomu by som sa chcel venovať a to je jedna z priorít polského predsedníctva na nadchádzajúcich 6 mesiacov. A nie len pre radu pre vzdelanie, ale aj pre konkurencieschopnosť. Pretože vzdelanie je vec alebo faktor, e, ktorý neprispieva len k dosahovaniu cieľov Európa 2020, ale mobilita je dôležitá tiež pre inovácie, pre lepšiu kvalitu vzdelávania v celej Európskej únii. A preto s vami súhlasím, tom, že je dobré zachovať niektoré známe európske názvy, programy a značky, ktoré sú tiež uznávané pre ich dobré fungovanie. Hovoríme o programoch mobility ako Erasmus alebo Comenius. Pre nás je však veľmi dôležité, že komisia skutočne pripravila program mobility. No a my chceme však do tohto programu, v tomto, v tomto jednom ústrednom programu spojiť viacero programov a chceme presadiť jednu koncepciu. Ja poznám, ja ešte teda nepoznám úplne e, myšlienky a základný prístup komisie, avšak môžem povedať, čo je pre nás dôležité. Totiž, že programy mobility musia rozšíriť svoju pôsobnosť, pretože sme presvedčení o tom, že možnosť študovať v inom členskom štáte v EÚ alebo aj mimo EÚ prináša aj veľkú úžitkovú hodnotu, pretože tým sa posilní dôvera medzi občanmi, inštitúciami. A preto je pre nás dôležité, aby sme nenavýšili len financie pre Erasmus, teda hovorím teraz konkrétne o Erasme, ale dôležité je, aby počet študentov, kto, ktorí sa zúčastňujú tohto programu, narastol. To znamená, aby sa vzťahoval aj na doktorantov. Viem, že je to veľmi ťaž, ťažká výzva, pretože v rôznych členských štátoch je to inak vyriešené, ale rozšírenie pre doktorantov je len jeden z cieľov. No a máme aj ďalší cieľ. Rozšíriť Erasmus aj na krajiny, ktoré sú zaradené v programe alebo v politike susedstva na poslednej konferencii o východnom partnerstve sme hovorili, že je dôležité zvýšiť počet krajín, ktoré sa zúčastňujú programu Erasmus. Vieme, že už teraz sa zúčastňuje Turecko, aj krajiny ako Island alebo Liechtensteinsko a pre nás je dôležité zapojiť aj viac krajín. Krajín, ktoré sa zaoberajú problematikou susedskej politiky, teda nemali by sa zúčastňovať len program Erasmus Mundus, ale aj normálneho Erasma, pretože vieme, že ťažšie zúčastňovať alebo participovať na programe Erasmus Mundus ako na normálnom Erasmenu. No a preto chceme, aby viac študentov. mohlo sa zúčastňovať a, to nie len z krajín východného partnerstva, aj keď toto je pre nás veľmi dôležité. No a preto je našou prioritou v tejto oblasti toto vieme, že komisia predpokladá a má programy, ktoré nám to umožňujú. To však neznamená, že nové myšlienky komisie rada len tak príjme. Keď hovoríme o, aj keď o téme mobility budeme hovoriť o týždeň. Zasadne rada pre vzdelávanie na ktorej sa zúčastnia ministri školstva a budeme hovoriť o tom, čo, o čom ste už hovorili aj vy, pani predsednička. Keďže táto téma pre Európsky parlament je veľmi dôležitá, tak sa čo, budeme hovoriť s členmi rady a so zástupcami komisie o zmenách v štruktúre programe, programov mobility či musia zásadne zmeniť veci, alebo či len rozšírime programe, programy a či budeme aj naďalej používať doterajšie eh, označenia programov, pretože aj vy ste povedali, že tieto mená sú v Európe už známe. No a tieto programy a mená sú známe medzi študentami a univerzitami. niektorými vecami sa zaoberali na konferencii o té, na tému mobilita a spolupráca s našimi susedmi na východe, sme sa vyjadrili v tom zmysle, že tieto krajiny sa zúčastňujú programov Erasmusa 2, 2 až 3 z krajín z programu východného partnerstva, z politiky východného partnerstva sa zúčastňujú od roku 2006 týchto programov. To nie je veľmi veľa, no a preto tá myšlienka zvýšiť ich podiel. No a na to, aby sme intenzívnejšie zapojili susedné krajiny. No a ďalej modernizácia univerzít. V septembri rada zverejní svoje oznámenie o modernizácii vysokých škôl. V oktobri sa v Polsku uskutoční konferencia na túto tému. No a rada v novembri príjme svoje závery. téma modernizácia vysokých škôl. Samozrejme, zahrania všetky informácie a témy, o ktorých ste už hovorili. No a to už bolo vyjadrené aj v uznesení parlamentu. Avšak ja myslím, že ešte máme pred sebou veľa práce. Treba zohľadniť niektoré hodnoty, ktoré zatiaľ nie sú náležite zohľadnené. Ne, ne, ne, ne, nejedná sa len o kvalitu štruktúrálnych reforiem, ale aj o zmenu e, vzdelávacích programov alebo vzájomné uznávanie. Ale jedná sa tiež o kvalitu učiteľov, pedagógov na vysokých školách. No, v Polsku sa hovorí, že je ťažšie zreformovať školstvo ako baníctvo. Pretože e, práve z kruhov profesorov zaznieva veľký odpor. No a No a to, že reforma školstva začala na podnet Európskej únie, vedie k tomu, že takmer všetky členské štáty príjmajú takéto reformy, ktoré sa realizujú jednoduchšie, pretože je tu istá konkurencia medzi členskými štátmi pri príjmaní a realizácii týchto reforiem. Pre nás je veľmi dôležitá jedna vec. A totiž, že sa nezohľadňuje len to, čo bolo uvedené v uznesenie parlamentu, ale treba sa tiež priblížiť podnikom a to tiež treba pracovať na tom, aby aplikovaný výskum bol viac zameraný na marketing výsledkov výskumu a vedy. Pre nás je to v súčasnosti mimoriadne dôležité. A ešte jedna vec. Vysoké školy musia kvôli finančnej a hospodárskej kríze hľadať nové zdroje. Ďalej nemusia sa snažiť len o lepšiu spoluprácu s podnikmi a marketing výsledkov výskumu, ale musia plniť ešte aj tretiu úlohu. Musia spolupracovať, tak povedia, s tým vonkajším svetom, pretože je tu zájme reakcia prostredia a škôl a myslím tým napríklad aj mimovládne organizácie, ktoré sa zaoberajú e, nejak s vzdelávaním. A tým sa dostávame opätovne e, k celoživotnému vzdelávaniu a funkciou vysokých škôl v tomto procese. Pani predsednička, viem, že môj rečnícky čas je obmedzený a tiež veľmi dobre viem, že pri plnení cieľov rada bez spolupráce s ostatnými inštitúciami nedokáže postupovať. Ja som presvedčená o tom, že dobrá spolupráca s vami a viem, že je dôležité zohľadňovať všímať si uznesenia parlamentu. Treba nájsť nejaký optimálny spôsob, aby sme príjmali nejaké nové, moderné postupy, pretože aj v rámci bolonského procesu, pretože Európska únia mení systémy vzdelávania a školstva. No a ciele stratégie Európa 2020 treba dosiahnuť, aké to nebude jednoduché. Vidíme, čo sa deje v Grécku. Mládež vyšla do ulic, pretože nemá prácu. No a vidíme, tiež, aké dôležité je dosahovať dnes naše, naše ciele. Takže treba spolupracovať na tom spoločne. Treba spoločne vyvíjať tiež tlak na akademickú, akademický svet. No a vašou úlohou by mohlo, mohlo byť pomáhať nám pri dosahovaní týchto, týchto úloh pretože inak programy konvergen- konvergenčné programy, štrukturálne reformy a prostriedky nedos- neprinesú toľko, koľko si želáme. Takže ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť a rada zodpoviem na všetky vaše otázky. Ďakujem pekne. No a Vo viacerých oblastiach ste mi hovorili priam zo srdca. E, k niektorým mám ešte nejaké otázky. Máte pravdu pri poloňskom procese tento parlament e, nebol e, zúčastnený ani len minimálnou mierou a my musíme sa teraz vysporiadať e, s tým zmetkom, ktorý bol zavedený a tí, ktorí sa musia aj zmeniť, sú profesori, tí, ktorí e, e, sa zmenili, mi to sami e, hovoria. Teraz robia za tri roky to, čo v minulosti e, za 5 rokov museli stíhať a to je pre študentov príliš e, veľa a nestíhajú ísť v rámci programu Erasmus do zahraničia, pretože sa musia doslova bifľovať, učiť veci na spameť. A takto sme si ten vývoj nepredstavovali. Takže myslím si, že už sme boli e, trochu ďalej a teraz sme išli krok späť. A teraz Niekoľko slov k tomu, čo už povedala vaša kolegyňa a hal, um, otvorenie sa smerom k susedom, e, k východným susedom, ale vzhľadom na situáciu v Afrike aj k susedom južným. A môžeme e, sa postarať o výbornú infraštruktúru, ale o čo je jednoduchšie e, zapojiť ľudí do programov vzdelávania kultúry. A o čo mi ide? Nie všetci, ktorí e, z e, východu prichádzajú s diplomom, e, predsa nie je možné, aby pracovali ako taxikári. Musia mať možnosť sa uplatniť v profesii, ktorú vyštudovali, aby sme im dali šancu, že to, čo majú na papieri, e, vysokú školu v Ukrajine, v Tunisku alebo podobne, že toto povolanie budú môcť vykonávať, alebo musíme, mať, e, musíme dať šancu doškoliť sa, lebo skutočne máme neskutočne veľké kapacity, ktoré nám sedia za volantom taxíkov a nie v inštitúciách za písacím stolom. Takže ak sa nám toto podarí, potom to bude výborné. Takže sme na vašej strane spomínali ste, že treba nájsť nové finančné prostriedky za účelom financovania mobility a pani Evasiu aj na ostatnom zasadnutí eh, hovorila, že chce nájsť finančné prostriedky. Eh, to je vynikajúce, dá sa to urobiť pri eh, Erasme, Leonarde. Je to naozaj veľmi dobre, veľmi dobre investovaný finančný obnos. Ďakujem vám za mm, váš príspevok. a uberá sa tým smerom, ako si mnohí z nás to predstavujeme. A teraz diskusia Santiago Fisas ako prvý. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, pani ministerka, za vaše zaujímavé slova. Rád by som spolu spomenul to, čo sa tu neustále opakuje, a síce veľký záujem o programy ako Erasmus, Comenius, Erasmus Mundus. Nemali by sme tieto mená meniť, pretože je to už istá značka. Práve naopak mali by sme urobiť presný opak, mali by sme týmto programom dať ešte viac potenciálu. A k tomu, čo povedala pani Pak, aj mne sa zdá veľmi dôležité, aby vysokoškolské vzdelávanie bolo prispôsobené nevyhnutným potrebám dnešného sveta. Nechcem tým povedať, že by sme mali zrušiť latinčinu alebo všetkých profesorov latinčiny, ale vysokoškolské vzdelávanie by sme mali prispôsobiť požiadavkám trhu práce dnešného sveta, pretože v opačnom prípade budeme sa potýkať s mnohými absolventami, ktorí nemajú tie schopnosti a zručnosti, ktoré si vyžaduje trh práce. Máme tiež program Marie Curie pre výskumnú prácu. Je to veľmi zaujímavý program dúfam, že bude aj naďalej rozvíjaný v čo možno najväčšej miere. A pokiaľ ide o šport, myslím si, že jedna téma je veľmi dôležitá a síce otázka, ako môžeme umožniť našim športovcom aby zároveň sa mohli aj vzdelávať na vysokej škole, aby mohli zlučiť svoju športovú aktivitu so vzdelávaním na univerzite. Myslím si, že by sme im situáciu mali uľahčiť, aby um, mohli sa venovať obom kariéram, aby nebolo, nenastala situácia, že tým, že sa nezúčastnia na nejakých prednáškach, e, sa nebudú môcť ďalej vzdelávať. Ďakujem pekne, pán Tökeš z Rumúnska. Nech sa páči. Minister asszony, hol minister... Pani ministerka, ďakujem pani Ahal ďakujem pani Kudrickej. Rád by som privítal všetkých našich polských priateľov. Je nám veľkým e, potešením, že ich dnes môžeme medzi nami privítať. Včera sme si v podvýbore pre ľudské práva mali možnosť vypočuť a pre mňa ako e, rumunského Maďara je veľkým potešením, že nové poľské predsedníctvo e, ďalej nesie štafetu maďarského predsedníctva. 9-ben Bátor István, lengyel király. Narodil som sa v Sedmihradsku v e, meste, kde e, uhorský kráľ Štefan založil Sedmihradskú univerzitu a treba vidieť, vedieť tie, že Ištván Bátory odviedol kus dobrej práce na Krakovskej univerzite a preto maďarsko-poľské vzťahy e, majú veľmi hlbokú tradíciu. V Naďvárade v roku 1999 um, naša církev založila univerzitu uh, ktorú Čaučesku v 59. nechal zatvoriť v Maroš Vášári a uh, v iných uh, mestách boli tiež založené univerzity. Toho času sa však nachádzame v kríze univerzitného vzdelávania pociťujeme problémy, ktoré vyplývajú ešte z obdobia komunizmu a ani po 20 rokoch sa nám nepodarilo z tejto krízy sa dostať. Um, nie som um, veľký priaznivec tejto jednoznačnej mobility, pretože vidím, uh, že uh, naši univerzitní absolventi, ako už spomínala pani Pak, končia často v iných krajinách ako taxikári. V tejto postkomunistickej kríze naša spoločnosť musí bojovať s týmito problémami Rumunsko, Maďarsko. to, tá integrácia taká skutočná nie je. Neviem, ako to vyzerá v Poľsku, ale strácame intelektuálnu vrstvu. Z Rumunska nám 2 milióny e, obyvateľov odišlo do zahraničia z dôvodu mm, pracovných ponúk inde alebo študenti na cudzie univerzity. Čiže Európsky parlament by sa mal snažiť zamerať sa na túto nerovnováhu medzi západoeurópskymi a východoeurópskymi systémami. Mali by sme sa dopracovať k rovnováhe. Ide tu o tie antagonické eh, vzťahy, ktoré treba eh, uviezť do rovnováhy, pretože Ide o to, aby sme nestrácali náš e, duševný potenciál, našu e, mládež. Čiže mali by byť vypracované špecifické programy pre bývalé komunistické krajiny. Ďakujem, poprosím kolegov, aby sa sústredili e, vo svojich otázkach na to, aby sa zmestili do jednej minúty. Poprosím teda, aby ste boli struční. Pán Zver zo Slovenska, bývalý minister vzdelávania. Ďakujem pekne za slovo. Gratulujem pani ministerke za výborné predstavenie priorít, najmä pokiaľ ide o boloňskú reformu. Myslím si, že takýto prístup je e, príkladný. Európske univerzity musíme otvoriť trhu, ekonomike, z hospodárstva a spoločnosť sa príliš zmiešavajú do situácie. Toto musíme napraviť. A až potom budú univerzity autonómne od štátnej regulácie. V tomto zmysle sa musia priblížiť západnému typu univerzita. Keď e, sa tak stane, bude e, Európa viac univerzít mať medzi nielen prvou 500, ale aj e, prvou 20. Staré univerzity, ako napríklad Humboldtová univerzita, stále sú živé, sú autonómne a umožňujú dobrý život tak študentom, ako aj profesorom, ale bez nejakých väčších snách všetkých, ktorí sú zapojení do univerzitného života. Európa ne, podarí sa jej preklenúť veľkú priepasť rozdielov medzi e, univerzitnou produkciou a tým, čo potrebuje e, naše e, hospodárstvo a naša spoločnosť. Ďakujem, pán kolega. Bisky z Nemecka. Ďakujem pani predsednička, pani ministerka. Veľmi pozorne som počúval a mám jednu otázku a jednu prozbu. Moja otázka znie e, jadrina v Frankfurte alebo e, Slubice. To je vynikajúci prípad toho, že skutočne sa dá niečím pohnúť. Ja som e, veľký nadšenec, pokiaľ ide o vyjadrinu, prispieva k kultúrnej výmene mm, nielen v Nemecku, ale aj v Poľsku. Moja otázka znie, ako e, vidíte vy vyjadrinu. A druhá vec, na ktorú by som sa rád opýtal, je záležitosť e, týkajúca sa umenia. Umenia Poľsko Poľsko e, má vynikajúce e, vzdelávacie inštitúcie, napríklad kameramanie alebo hudobné vzdelávanie je na obrovskej úrovni. Myslíte si, že môže Poľsko niečím prispieť, čo mnohé krajiny v tejto kvalite, ako to má Poľsko, nemajú? Ďakujem pekne za to, že ste boli struční. Pán Kelly z Írska. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. Ja tak, takisto by som sa chcel poďakovať za vystúpenie predstaviteľov polského predsedníctva, ktoré bude určite veľmi úspešné. Pokiaľ ide o pripomienky, o to, čo ste povedali, mám istý, isté výhrady voči kladeniu prílišného dôrazu na Erasmus vo vzťahu k susedným krajinám. Ja si myslím, že takýmto spôsobom by e, sme to nemali riešiť, že by sme mali prihliadať na všetky e, strany, ale inak je potrebné, aby sme v rámci EÚ robili všetko v prospech študentov. Po druhé, úplne súhlasím s tým, že vysoké školy je zrejme ťažšie reformovať, e, než e, mysle, ale ja si myslím, že ale myslím si, že toto je oblasť, ktorá sa ťažko e, e, reformuje. Napriek tomu je to potrebné urobiť. Myslím si, že by sme sa mali porovnávať s tými najlepšími vo svete a Eh, je potrebné takisto, že ak chceme uznávať kvalifikácie, tak sa musíme uistiť, že všetky tieto kvalifikácie dosahujú potrebnú úroveň. Mnohé tak nerobia, mnohé eh, vysoké školy žijú v slonovinovej veži. Myslia si, že sú najlepšie na svete, neporovnávajú sa, ale v porovnaniach nedopadnú veľmi dobre. Ďalšia vec. Eh, obsah. Obsah vzdelávania musí byť relevantný a treba, aby sa E, o ňom rozhodovalo skôr externe než interne. A posledná vec sa týka času výučby. Eh, eh, alebo mnohí eh, študenti majú, mnohí učitelia majú málo času na to, aby sa venovali študentom a môže sa stať, že študenti na úrovni strednej školy majú možno 8, 9, 10 hodín výučby denne, ale na vysokej škole je to, škole je to možno takýto počas hodín strávia.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 ovplyvňovať dianie na rade. Vy ste boli poslankyňou, aj keď len veľmi krátko, v Európskom parlamente a ja dúfam, že si vypočujete náš hlas a budete v tomto duchu eh, hovoriť na rade. Ďakujem, že sa zasadzujete eh, za ponechanie programov ako napríklad Erasmus. Myslím si, že je to výrazný signál poľského predsedníctva nie len e, sústrediť sa na obsahy, ale e, ponechať aj názvy programov, ktoré sa osvedčili. A potom ešte jedna vec, samozrejme, je veľmi dôležité reformovať vysoké školstvo. To, čo by sme však mali mimoriadne zohľadniť počas polského predsedníctva, je to, čo povedal pán Fisera, síce, že vysoké školy e, by mali byť užšie prepojené s trhom e, práce a mali by sa zamerať na trh práce. Dôležitá je tiež autonómia vysokých e, škôl, aby naše školy protokoly boli konkurencieschopné. Nie len v Európe poznáme šangajský e, rebríček, vieme, že konkurencieschopnosť je dôležitá aj pre vysoké školy a to je dlhodobá činnosť. Pani Kamajbert, ďakujem pekne, pani ministerka. E, všetci sme si zajedno v tom, že vysokoškolské vzdelávanie je veľmi dôležitou oblasťou politiky v Európe. Myslím si však, že e, ctižiadostivé ciele stratégie 2020, najmä čo sa týka zníženia nezamestnanosti, nezamestnanosti mladých e, nezvládneme, ak sa nebudeme venovať aj profesnému vzdelávaniu mládeže, takže by som vám v tomto smere bola povďačná, keby sme nám mohli povedať niekoľko slov e, o profesnom vzdelávaní, najmä program Leonardo da Vinci je veľmi dôležitý program a mobilitu treba umožniť nielen vysokoškolským študentom, ale aj mladým ľuďom, ktorí sa nachádzajú v procese procesného vzdelávania, kde vieme, že e, sú veľké problémy, najmä v rámci zodpovednosti členských štátov, čo z Európy riešiť nemôžeme. A myslím si, že by bolo veľmi dobre trochu lepšie koordinovať členské štáty medzi sebou navzájom, aby tieto praktické problémy, e, ktoré vznikajú pri programe Leonardo, boli vyriešené, aby tento program bol ešte trochu úspešnejším, než je doteraz. Ďakujem, ale to... Ale to nie je úloha, ale žiaľ, príliš neskoro. Ehm, e, máte tu veľmi veľa pracovníkov vo svojom sprievode, všetci si to určite pozorne zapisovali a usmievate sa víťazoslávne, takže spolu to zvládneme. Pán Taková, nech sa páči. Pani predsednička, rád by som sa na úvod poďakoval pani ministerke za jej slova Ak pomyslíme na európske univerzity, a potom si musíme uvedomiť, že by mali byť zaujímavé aj pre e, študentov z e, USA, z Austrálie, z Ázie. Myslím si, že to by bol dôvod, že to je dôvod e, zatraktívniť univerzity v Európe. Ak chceme zrealizovať Lisabonskú stratégiu, ak sa chceme dopracovať k spoločnosti e, zakladajúcej sa na poznatkoch, potom potrebujeme skutočne dobré univerzity. A ešte raz chcem zdôrazniť, že dôležitejšie než meno, názov je obsah. To je to, čo si musíme všetci uvedomiť z poľského predsedníctva budeme mať možnosť e, vyvinúť nové obsahy a e, na to si musíme dať pozor, o to nám musí ísť a nemusíme lpieť nevyhnutne na starých názvoch a menách. Už pani Hal spomínala v súvislosti s programom Comenius, že môžeme vytvoriť akúsi novú, ďalšiu pridanú hodnotu. Chceme pokračovať v tomto procese ak si napríklad zoberieme jazykové vzdelávanie, ak dieťa v Poľsku v štvrtej triede e, e, chce sa dostať ďalej, potrebujeme nové obsahy, e, nový vývoj, musíme byť otvorení a nemali by sme e, trvať len na tých starých e, menách, názvoch. Je mi ľúto, minúta času je príliš málo. Každopádne dúfam, že za poľského predsedníctva sa nám podarí hovoriť aj o obsahoch. Mal si však dve minúty. Pani Nevedialová. Ďakujem vám pekne. Uh, Pani ministerka, ďakujem veľmi pekne za, vaše, za vašu prezentáciu. Určite bola veľmi zaujímavá. Vaše priority sú veľmi pekné. Ale keď hovoríte o rozšírení Erasmu, tak narážame stále na ten istý problém a hoci môže mať e, voči tomu isté sympatie, stále máme problém s financiami. A to dúfam teda, že počas vášho predsedníctva sa vám podarí presadiť, pretože nie je nedostatok študentov, ktorí by chceli ísť cez Erasmus, ale máme nedostatok financií pre týchto študentov na to, aby mohli študovať a chceme napríklad splniť cieľ Európy 2020 eh, a mať určité množstvo študentov eh, v nejakom mobilnom programe počas štúdia, tak eh, nedosiahneme to, ak najskôr im to neumožníme a nedáme im viacej peniazy. Ale keď ste spomínali modernizáciu univerzít, eh, mňa by zaujímala jedna vec, ktorá nebola spomenutá, uznávanie kvalifikácií. Nie je to len o uznávaní kvalifikácií voči nejakým eh, susedským krajinám, keď prídu na, na územie Európskej únie, ale uznávanie v rámci Európskej únie, ktoré je veľkým problémom. Čiže zaujímavé, či sa budete venovať aj tomuto. Ďakujem vám pekne a držím vám palce. Ja, Pán minister, short, because we have two others. Pani ministerka, prosím stručne, pretože ešte sú tu dvaja kolegovia. Ďakujem veľmi pekne všetkým za otázky. Niektoré z týchto otázok boli e, príbuzné, preto sa ich pokúsim zodpovedať spoločne. Pokiaľ ide o Erasmus a mobilitu. Pán Kelly a pani e, Nevedialová hovorili o tom, že dôležitejšie je posilňovať e, e, skôr než rozširovať Erasmus v rámci EÚ a nezamerovať sa až natoľko na susedskú politiku. Pani e, Nevedalová hovorila, že je potrebné, aby sme e, získavali alebo vyčlenili interné financie na e, financovanie tohto programu. Samozrejme je to potrebné, je potrebné e, posilňovať program Erasmus interne, je potrebné ho rozvíjať aj na tretej úrovni, to znamená zameriavať ho nielen na študentov, študentov, ktorí študujú na bakalárskej doktorský titul, ale aj tých, ktorí študujú na magisterský e, titul a ďalej na doktorský titul. A ďalší prvok to je posilňovanie, rozširovanie tohto programu pre e, susedné krajiny. Tu nejde iba o e, rozšírenie rozsahu tohto programu, ale e, niektoré e, členské štáty EÚ majú, tak povediať, slabšie vysoké školy a ale my sme tu neprišli na lepšie riešenie, než je poskytnúť im možnosť študovať v iných krajinách súvislosti s bolonským programom sa predpokladá, že minimálne 20 študentov by malo mať možnosť študovať v zahraničí. Takýmto spôsobom sa e, rozširuje pohľad na vzdelávanie, zvyšuje sa alebo z, z, rozširujú sa kvalifikácie, poskytuje sa e, poskytujú sa nové vedomosti. My na tom pracujeme a bolo by dobre, keby aj parlament si e, premyslel stanovenie istého referenčného bodu pre program Erasmus v rámci EÚ, aj pokiaľ ide o percentuálny výsledok, ktorý by sme chceli dosiahnuť. E, druhá vec. Hovoríme o niečom, čo je pre nás, predovšetkým pre nové členské štáty, veľmi bolestivá e, otázka. Po absolvovaní vysokej školy ľudia idú do inej krajiny, kde často skončia ako taxikári. A my v Polsku hovoríme, že e, takisto vieme, že, že pracujú e, študenti alebo absolventi vysokej školy v reštaurácii ako čašníci alebo mývači riadu. Pre EÚ EU a Európsku komisiu je toto jedna z kľúčových úloh. Ja viem, že vzájomné uznávanie kvalifikácií bude jednou z tém legislatívneho návrhu, ktorý v decembri predloží komisia, ale predbežne členské štáty pracujú na implementácii rámca pre európske kvalifikácie, ktorý by mal umožniť uznávanie nielen diplomov, lebo tu nejde iba o uznávanie e, nejakého bezvýznamného kusu papiera, ale ide tu aj o uznávanie toho, že keď sa človek niečo naučí na istej úrovni, je to uznateľné aj inde. Toto je pre naše členské štáty veľmi dôležité aby sme zabezpečili, že ľudia napríklad majú schopnosť, e, že ľudia, študenti, ktorí skončia napríklad Humboldtovú univerzitu alebo nejakú e, menšiu polskú univerzitu, e, že tam, keď dostanú diplom, diplom a absolvujú určitú skúšku, tak by mala ich kompetencia a či e, kompetentnosť a kvalifikácia byť uznaná. E, dobre, mala by som teraz odpovedať tieto, na tieto otázky. Toto je dôvod, pre ktorý je spoločný rámec pre kvalifikáciu veľmi dôležité. My poznáme bolonský proces, vieme, aké má slabé stránky a vieme, ako, e, aké výsledky boli dosiahnuté v jednotlivých krajinách. Je potrebné, aby sme zabezpečili teda nemôžeme sa snažiť o vytvorenie jednotného systému vzdelávania v celej EÚ. To je jednoducho nemožné, ale Polsko bude predseda aj polonskému procesu a bude sa snažiť e, prehodnotiť to, čo sa doteraz dosiahlo a e, predložiť akýsi koncept umožňujúci vzájomné uznávanie diplomov a zároveň zabezpečiť to, aby e, jednotlivé inštitúcie a univerzity či vysoké školy e, mali e, svoje konkrétne zameranie, buď zameranie na umenie, alebo teda umelecké smery, alebo technické smery a podobne. A tým sa dostávam k otázke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 tento eh, systém umožnil Nemecku a Poľsku eh, podpísať viacero eh, dohôd a je to vynikajúci príklad iniciatív, ktoré by mali zavádzať aj ďalšie krajiny. Ide tu o kombináciu štrukturálnych fondov, potom prostriedkov jednotlivých štátov využitých na rôzne účely. Je dôležité, aby štrukturálne fondy rovnako rovnako ako v Polsku, bolo možné použiť na znižovanie nezamestnanosti ľudí s vysokoškolským diplomom. E, nie je tu len e, ten problém, že odchádzajú do zahraničia, kde pracujú ako taxikári, ale je tu s nimi problém aj v rámci vlastnej krajiny my používame štrukturálne fondy na posilnenie e, investícií do technického vzdelávania na vysokoškolskej úrovni, tak aby sme motivovali študentov, e, aby e, pracovali v tých, alebo študovali tie odbory, ktoré im umožnia nájsť si zamestnanie. My v Polsku sme v tomto smere úspešní, pretože po jednom roku sa nám podarilo zvýšiť počet študentov na e, technických e, smeroch vysokoškolského vzdelávania e, a je, znižil sa počet tých, ktorí študujú učiteľské smery, pretože týchto možností je menej. Takže zvýšenie počtu študentov technického vzdelávania bolo úspešné. Boli tu aj ďalšie otázky týkajúce sa prispôsobenia sa potrebám súčasného sveta. Ja viem, že pre nás je to priorita, napríklad program Marie Curie, a e, my e, tomuto programu prepisujeme obrovský význam aj vzhľadom na to, že pani Curie bola Poľka, bola, e, jej meno bolo pani Skladovská Curie, ale Dúfame, že programy tohto druhu budú pokračovať. Väčšinou sa zameriavajú na výskum. A ďalšia vec, o ktorej by som ešte chcela hovoriť, je, že je dôležité, aby vysoké školy poskytovali e, primeraný obsah a metodológiu. E, tieto by sa mali zmeniť. My, keď e, pripravujeme programy, často zabudáme na metodiku výučby. E, v dnešnom svete modernej technológie by sme to mali považovať za výzvu tak pre nás, ako aj pre vysoké školy. A napokon by som sa chcela zmieniť o uznesení Európskeho parlamentu, ktorý ktoré by malo byť eh, známe vo všetkých eh, vysokoškolských eh, ustanovizniach, pretože tieto v Krakove by sa mala konať konferencia, ktorá je zaujímavým príkladom toho, ako podporovať najlepšie riešenia, osvedčenú prax v rámci EÚ v oblasti vzdelávania a výskumu. Myslím si, že to je veľmi dôležité a my podporujeme aj takéto aktivity v rámci nášho predsedníctva únie. A ešte jedna posledná veta. Ja som e, tu bola tri roky, rozprávala som sa s rôznymi ministrami, kladla som im otázky, rovnako ako vykladiete otázky dnes mne. A e, pre mňa je mimoriadne dôležité, že sa s vami znova stretávam, ale teraz na opačnej strane a dúfam, že vaša práca bude pre Európu vždy prínosom, bude prínosom pre občanov Európy a verím, že naša spolupráca počas nadchádzajúceho poroka bude veľmi dobrá. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Je ťažké zaoberať sa všetkým v takom krátkom čase a chcel by som ešte zodpovedať na otázku pána Kellyho. Pán Kelly, milý Sean, téma programu Erasmus, to nemôžeme vnímať nejako egoisticky Erasmus je program Európskej únie a keď chceme, aby participovali aj e, susedné krajiny, tak oni musia aj platiť. časti to platia e, z prostriedkov predstupovej pomoci, tak ako na Balkáne, a z ďalších e, podporných prostriedkov, ktoré poskytujú členské štáty EÚ. Takže je to len z nášho rozpočtu, ale otvára to nám aj im horizont. Takže sme otvorení priateľom a keď ich nemôžeme prijať do EÚ, tak minimálne by sme sa mali snažiť umožniť im prístup k našej kultúre a vzdelávaniu. Dobre, ďakujem pekne. No a slovo a teraz dostane váš kolega, štátny tajomník pán Cuchovský. Er äh, er nahrádza ministra, ktorý nemohol prísť kvôli chorobe. Dobre. Thank you Odovzdávam slovo pánovi Sokovskému. Takže váš šéf je chorý. Dobre. Máte slovo, nech sa páči. Dámy a páni, osoba, ktorá by mala predstaviť priority polského predsedníctva v oblasti kultúry, bol pán Bogdan Zdrojevský, ktorý je ministrom žiaľ um, mal nehodu a pozera sa na nás cez internet, ležiac v nemocnici. Takže, pán minister, pozdravujeme vás z Európskeho parlamentu v Bruseli. Pani predsednička, dámy a páni, je pre mňa cťou, že môžem dnes predstaviť priority polského predsedníctva v Rade Európskej únie v oblasti kultúry a audiovízie. Hlavnou prioritou polského predsedníctva v oblasti kultúry je um, úloha kultúrnych a kreatívnych eh, kompetencií pri budovaní kultúrnej Európy. Toto je jedna z horizontálnych eh, priorít EÚ eh, e a to a nášho predsedníctva. Um, my sa tu zameriavame na kľúčovú, kľúčové spôsobilosti, ku ktorým patrí aj kultúrne povedomie, intelektuálny kapitál, to sú nehmotné e, spôsobilosti a schopnosti. Toto je dôležité aj pre budúcnosť Európy, pretože pokiaľ chce zostať inovatívna, kreatívna a pokiaľ, pokiaľ chce naplňať ciele, napríklad ciele ekonomického rastu a zamestnanosti vytýčené v stratégii Európa 2020, potrebuje plne využívať svoj intelektuálny kapitál. Je to naša spoločná investícia do budúcnosti jednotlivcom aj spoločnostiam poskytnuje možnosť e, byť inovatívny, kreatívny, čo je dôležité nielen v umení, ale čo možno využiť aj v odbornom živote a pri podnikaní. Uvidím príklad. Existujú dôkazy o tom, že deti, ktoré navštevujú hodiny dramatickej výchovy, sú sebavedomejšie a lepšie chápu stanoviska iných ľudí, rozvíjajú svoje komunikačné schopnosti a to do väčšej miery než deti, ktoré nenavštevujú, nenavštevujú dramatické krúžky. Tieto deti rozhodne v blízkej budúcnosti zistia, že tie schopnosti, ktoré takýmto spôsobom získajú, budú pre ne výhodné aj v odbornom živote. V na jeseň polské predsedníctvo v tomto smere predloží závery, ktoré sa týkajú synergie medzi kultúrou na jednej strane a vzdelávaním a výskumom na druhej strane. Okrem toho sa bude hovoriť aj o takých otázkach, ako je znížiť počet detí, študentov, žiakov a študentov predčasne končiacich školskú dochádzku práve vďaka rozvíjaniu ich e, kultúrnych a e, kreatívnych schopností a bude sa tak robiť aj e, prostredníctvom financovania kultúry e, novou generáciou programov v rámci novej generácie programov EÚ. My si ešte stále pripomíname diskusie týkajúce sa návrhu vytvoriť európsku e, kultúrnu značku. E, Polské predsedníctvo by chcelo byť vlajkovým predsedníctvom v tomto smere e, v rámci kultúrnych aktivít EÚ. Sme veľmi radi, že vďaka vynikajúcej spolupráci medzi predsedníctvom Radou a e, komisiou počas maďarského predsedníctva sa v tomto smere podarilo prijať e, e, kompromisný návrh a preto ďakujem spravodajkyni ako aj predsedničke tohto výboru za túto prácu. Text bol politicky prijatý a ešte formálne činnosti v rámci normálneho rozhodovacieho procesu musia pokračovať. E, predpokladám, že v júli rada príjme návrh v prvom čítaní a v parlamente by sa tak malo stať začiatkom septembra e, schválenie textu parlamentom v druhom čítaní by malo vyústiť do nadobudnutia účinnosti tohto dokumentu koncom tohto roka. V rámci nášho predsedníctva sa v rade začnú diskusie o menovaní expertov na výberové a monitorovacie eh, komisie na hodnotenie eh, na účely európskej značky kultúrneho dedictva. Eh, členovia týchto panelov v súlade s prijatým tými rozhodnutiami by mali byť rešpektovaní e, radov dámy a páni. Nedostatok, dostatok, nedostatok porovnateľných štatistických informácií z oblasti kultúry predstavuje najväčšiu prekážku k poskytnutiu um, materiálneho dôkazu o tom, že kultúrna politika skutočne funguje. Aby sa zlepšilo eh, hodnotenie kultúry, aby sa zlepšilo, zlepšil prínos eh, kultúry k dosahovaniu cieľov stratégie Európa 2020. Na to potrebujeme kvalitné štatistiky, lebo pokiaľ nebudeme mať dôkazy o tom, že úloha kultúry je vysoká, tak jednoducho nebude dostatočne rešpektovaná vnímaná alebo zohľadňovaná pri príjmaní nových politických rozhodnutí. Parlament, rada a komisia pri viacerých príležitostiach vyzývali komisiu, aby poskytla takéto štatistické údaje a adekvátnu metodológiu pre oblasť kultúry. Z tohto dôvodu Euro, Eurostat spustil v roku 2009 projekt o kultúrnych štatistikách. Tento projekt sa e, vzťahuje na e, štatistický rámec, e, ktorý by mal byť predstavený na konferencii v oktobri, v oktobri kde bude tento projekt finalizovaný. Tento rámec by sa mal začať implementovať a diskusia by sa mala začať o spôsobe tohto projektu Asnet Culture by mala byť navrhnutá. Čiže my v rámci nášho predsedníctva by sme chceli e, pokračovať v rozprave o kultúrnych štatistikách v novembri na rokovanie rady, čo by malo vyslať silný politický signál e, poukazujúci na potrebu ďalšej práce na tomto aspekte našich aktivít. Dámy a páni, spolupráca s krajinami v rámci východného partnerstva je hlavnou geopolitickou prioritou polského predsedníctva. Dovolte mi v krátkosti e, predstaviť najdôležitejšie podujatia, ktoré sú v rámci polského predsedníctva plánované v súvislosti s východným partnerstvom. Minulý týždeň sa vo Varšave konala konferencia o východnej dimenzii mobility. Hovorili tam už viacerí rečníci na tomto fóre. Polské, Polsko to organizovalo v súčinnosti s inými e, ministrami a išlo o to, aby sa posilnila zodpovednosť vzdelávania a výskumu a hovorilo sa tu o, aj o mládeži a športe a hlavne o spolupráci medzi krajinami EU, východ, krajinami na východ od EÚ, e, krajinami v Kavkazskom regióne. E, v septembri sa e, stretnú hlavy štátov a vlád aj z partnerských krajín, ktorí budú hovoriť o nových e, spôsoboch rozvoja týchto partnerstiev a e, na koniec novembra sa plánuje e, občianske fórum a v decembri stretnutie ministrov zahraničných vecí s účasťou ministrov z partnerských krajín a krajín EÚ. Dúfam, že všetky iniciatívy a všetky kroky súvisiace s východným partnerstvom, ku ktorým dôjde počas polského predsedníctva, posilňa našu spoluprácu v rámci regiónu a e, posilňa aj otváranie, či uľahčia otváranie programov EÚ pre krajiny východného partnerstva. Teraz prejdem k prioritám polského predsedníctva v rámci Rady EÚ v oblasti audiovízie. Hlavnou prioritou bude digitalizácia a ochrana kultúrneho dedičstva. Zastávame názor, že digitalizácia a ochrana kultúrneho dedičstva e, pre budúce generácie je veľmi dôležitá pre každú spoločnosť. Nové digitálne technológie nám umožňujú nielen uskladňovať, uchovávať knihy, filmy, hudbu, ale umožňuje Európanom aj ľuďom na celom svete e, mať ľahký a rýchly prístup k týmto dielam. Podľa nás je dôležité rozvíjať e, kvalifikáciu užívateľov digitálnych e, knižnic, e, ale aj ich využívanie na komerčné účely vstupom do digitálnej éry sa nám otvárajú nové výzvy v súvislosti s úlohou kultúrnych inštitúcií a zabezpečením prístupu ku kultúre. Z tohto dôvodu v roku 2010 komisia vytvorila Radu múdrych, ktorá pracuje na digitalizácii. V januári tohto roka táto Rada múdrych uverejnila správu pod názvom Nová renesancia. Táto správa od obsahuje odporúčania týkajúce sa online prístupu a digitalizácie s cieľom zachovať európske kultúrne dedictvo. Polské predsedníctvo bude pracovať aj na Európskej digitálnej knižnici Europalia a jej úlohe v budúcnosti. Budeme venovať pozornosť aj práci na E, smernici o osirotených dielach. Mnohé z týchto diel sú audiovizuálne. A pokiaľ sa nám podarí zracionalizovať postup e, prenosu práv, potom digitalizácia, hlavne v rámci Európalie, sa výrazne zlepší a mnohé diela, ktoré e, všeobecná verejnosť donedávna ani nepoznala, budú teraz sprístupnené. Polské predsedníctvo navrhne, aby digitalizácia a ochrana kultúrneho dedictva, predovšetkým audiovizuálneho a kinematografického dedictva sa stala predmetom diskusie relevantných ministrov na neformálnom stretnutí, ktoré sa bude v Polskej Vroclavi konať 9. septembra potenciál digitálnych archívov, vrátanie Európalie pre vzdelávanie a tvorivosť bude takisto zaradený do programu stretnutia expertov v júli tohto roka. Polské predsedníctvo zamýšľa pripraviť závery rady o ochrane maloletých v digitálnom prostredí. Je to reakcia na správu Európskeho parlamentu o implementácii dvoch eh, odporúčaní, odporúčaní prijatých na úrovni EÚ v roku 2000, 1998 eh, a 2006. Týka sa to ochrany eh, detí a mládeže v digitálnom prostredí. Digitálna éra priniesla nové výzvy v audiovizuálnom prostredí. Deti majú ľahký prístup k novým moderným technológiám, už od e, útleho veku majú prístup k internetu, môžu hrať e, hry online, počúvať hudbu, pripravovať si domáce úlohy a komunikovať s priateľmi v poslednom čase sa veľmi populárne u detí v Európe stali sociálne siete. Takmer 40 detí vo vekovej skupine 9 až 12 a dve tretiny vo veku 13 až 16 rokov už majú svoje profily na sociálnych sieťach. Deti predstavujú aj vysoké percento televíznych divákov a televízie sa snažia súťažiť s internetovými médiami a poskytujú e, služby na požiadanie, tak aby si deti mohli a mládež zvoliť, čo chcú pozerať. Ale deti a mládež si niečasto, nevždy uvedomujú možné hrozby, ktoré súvisia s takýmito službami TV HIV a s internetom. Preto sú veľmi zraniteľné a z tohto dôvodu e, rodičovská kontrola, e, rôzne e, monitorovanie vysielania a ďalšie spôsoby ochrany budú patriť k tým cieľom, ktoré bude polské predsedníctvo presadzovať s cieľom zabezpečiť vyššiu mieru ochrany detí a mládeže. Vážení prítomní, ako už povedala pani Kamafeld, ako aj ďalší počas diskusí o programoch vzdelávania, chceli by sme takisto venovať pozornosť programom media, Media e, Mundus a e, Kultúra. To sú programy e, na financovanie kultúry na úrovni EÚ. E, Teraz oslavujeme 20. E, výročie existencie programu Média. Jeho prínos a jeho prínosu k rozvoju európskej kinematografie a celého mediálneho sektoru a tento je nedoceniteľný. Program média je dobre známy e, e, návštevníkom kín v Európach a je program kultúra patrí k nástrojom, ktoré podporujú európskych prevádzkovateľov kultúrnych činností. Obidva tieto sektory majú teraz k dispozícii svoje vlastné finančné nástroje a preto sú naše aktivity v tejto oblasti posilnené a sú aj veľmi viditeľné v Európskej únii. Je to aj vďaka tomu, že programy sa z časti otvorili aj pre krajiny mimo EÚ. Hlavne e, program, ale program Media, Media Mundus e, sa dostanú e, ku koncu v roku 2013 a koncom tohto roka by sa mali vyčleniť ďalšie finančné prostriedky na ďalšie obdobie. Rokovania o týchto programoch budú ovplyvnené e, rozprávov, e, ktoré sa budú týkať finančného výhľadu na obdobie rokov 2014 až 2020. Polské predsedníctvo je presvedčené o tom, že kultúrne a audiovizuálne aktivity patria k jadru európskych e, projektov a preto je potrebné vyvinúť úsilie na zabezpečenie silnej podpory kultúry a médií prostredníctvom nástrojov zabezpečujúcich implementáciu existujúcich programov, ako je kultúra a média, na základe primeraného financovania na e, primeranej úrovni. Záverom by som sa chcel poďakovať maďarskému predsedníctvu za jeho e, usilovnú prácu a za jeho ochotu a snahu e, dosahovať e, ciele a zabezpečiť E, pozíciu kultúry e, a v rámci stratégie Európa 2020, ktorú si táto oblasť zasluhuje. E, chcem sa poďakovať aj Cypru a Dánsku, medzi inými za ich účasť a podporu pri vypracovaní programu Trojky predsedníctiev. Verím, že parlament bude aj naďalej poskytovať e, podporu tomuto úsiliu a pozývam vás, aby ste navštívili Polsko v súvislosti s tými e, podujatiami, o ktorých som hovoril, predovšetkým na kongres vo Vroclavi, ktorý sa bude konať v Polsku od 8. do 11. septembra. Pán sekretér, Ďakujem pekne. Dva ľudia sa prihlásili. Ako prvý pán Kavada. Ďakujem pani predsednička. Pán minister, najprv by som chcel povedať, že sa tešíme, že je tak kultúrne bohatá krajina, ako je vaša krajina, ako je Polsko, sa stáva predsedníckou krajinou v Európe. Ehm, e, ja by som chcel teraz presniť svoju otázku. Legislatívne návrhy, ktoré sa týkajú viacročného programu Kultúra a média, ktorú ehm, parlament minulý rok e, posudzoval, budú skutočne predložené na jeseň? To bola prvá otázka. A po druhé, keďže vieme, že v roku 2013 vyprší viacročný program, čas potrebný na vypracovanie ehm, E, nového programu je veľmi dôležitý. A mohli by ste nám prosím povedať, či už teraz máte presný harmonogram ke, e, harmonogram, e, kedy bude tento projekt predložený parlamentu, alebo čo si myslíte o prípadnom začlenení programu média do programu kultúra, ktorý by sa potom volal kultúra a média, alebo či by mal zostať e, osobitný program média. Ďakujem vám vopred za odpoveď. Pán štátny tajomník, ja som veľmi rada, že ste prišli a Želáme skoré uzdravenie pánovi ministrovi všetci určite. Veľmi sa mi páči váš e, program vášho predsedníctva a naozaj máte e, veľmi ambiciózne návrhy. Dúfam, že sa vám ich podarí splniť a budete, dúfam, dobrým príkladom, pretože veľakrát v čase krízy sa všetci vyhovárajú a škrtajú práve vzdelávanie a kultúru. Veľmi sa mi páči, že chcete podporiť Európeanu. Dúfam, že to bol iba preklad v preklade, že je to Európeana, o ktorej ste hovorili ako digitálna knižnica. Tak. E, Takže som veľmi rada, že chcete to podporiť, ale zaujíma ma, že čo chcete urobiť, pretože vieme, že je to na členských štátoch, e, ktoré trošku brzdia tú digitalizáciu, e, ktorá je práve na ich e, ramenách. Čiže čo chcete urobiť konkrétne, aby sa to posunulo? A ďalej by som vás chcela poprosiť, boli tu také návrhy. Náš výbor si veľmi váži cenu Európskeho parlamentu, cenu Lux. Boli návrhy v parlamente, že by sa to mohlo zrušiť, tak ja dúfam, že to podporíte a budete nás podporovať ako výbor práve v budúcnosti. Ďakujem. Also um das ganz gleich zu sagen, der Lux-Preis ist unser Kind und hat mit der Kommission... Áno, cena Lux je našim dielom a s komisiou e, nemá nič dočinenia. Je to cena parlamentu a robíme to dobre. Dobre, ďakujem pekne. Teraz pán Takula. Ďakujem pekne, predsednička. Ďakujem pekne v mene skupiny ALDE. By som chcel poďakovať štátnom tajomníkovi za jeho vyjadrenia. Bolo to preukázal, že sa v téme veľmi dobre vyzná. Rád by som sa zobral dvomi dôležitými témami. Poprvé, dôležité je, aby európske tromfy, to je, že máme takú dlhú kultúrnu tradíciu a bohaté kultúrne dedictvo. Samozrejme, treba si stanovovať priority, pretože je tu kultúrne dedictvo UNESCO, svetové kultúrne dedictvo, a ďalej máme náš, naše označenie. Takže je viacero prístupov a myslím, že si treba stanovovať priority, aby z toho vznikla pridaná hodnota aj v Európe. Pretože niekedy môže vzniknúť dojem, že v rámci projektov je väčšie oduševnenie ako úspech. No a je to iste dôležitá, dôležitá vec pre turizmus, pre európsku identitu a tak ďalej. No a ďalej otázka digitálneho vnútorného trhu. To je samozrejme veľmi dôležitá oblasť. A mali by sme sa snažiť hľadať nové prostriedky tak, aby európska kultúra dokázala preraziť na digitálnom vnútornom trhu. Treba istý podnet preto, aby tieto digitálne obsahy mohli sa voľne šíriť cez hranice, no a je veľmi dôležité, aby sme dokázali ďalej rozvíjať digitálny vnútorný trh. Ďakujem pekne. Ďakujem. Bohužiaľ. Teraz nikoho nepočujeme. Dobre, ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za veľmi ambiciózny program v oblasti kultúry, o ktorom ste práve hovorili. Ja by som chcel tiež zaželať pánovi Zdrojevskému všetko najlepšie. Chcel by som mu aj poďakovať za, pretože on je autorom tohto ambiciozného plánu. Pôjdeme na zasadnutie do Vroclavy a budeme sa zaoberať programom pre kultúru. A je to možnosť pokračovať v tejto diskusii. Takže ďakujem veľmi pekne za to, že vyzývate do centra pozornosti dať kultúru a vzdelávanie. Otázka o kinematografii, o audiovizuálnych eh, audiovizuálnej oblasti je dôležitá, pretože treba zohľadňovať všetky aspekty. A každý občan potrebuje mať aj poznať aj tento rozmer, rozmer. A bolo by dobre, ak by ostatní ministri kultúry to vnímali tak významne ako vy. Kultúrne vzdelávanie, s výnimkou Francúzska, pravde, pra, takmer neexistuje. No a ešte jedna vec, jedna otázka, alebo možno návrh. Vy ste povedali, že média a kultúra eh, by sa mali vnímať, oddelenie to je veľmi dôležité pre všetkých, ktorí využívajú tieto programy. Oni nechcú, aby tieto programy boli zrušené. Nič netreba eh, nejaká radikálne meniť. A ak sa niečo má meniť, tak eh, pomaly. No a vaša úloha je veľmi dôležitá, pretože tieto programy čelia veľkým výzvam, hlavne v súvislosti so všetkým, čo čaká oblasť audiovizuálnych, audiovizuálnych eh, diel a produktov. Takže stojíme pred veľkými výzvami. Je tu tiež eh, o ochranu vlastníckých práv, tak aby boli chránené diela kultúrnych aktérov a umelcov. No a ešte raz rád by som vám chcel povedať, aby ste v rámci diskusí s ostatnými ministrami boli neoblobní, aby ste nerušili programy pre kultúru a aby boli dobre financované. Pán Kelly, ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel najskôr poďakovať ešte tomu Belníkovi za veľmi zaujímavé adekvátne pripomienky k viacerým otázkam, kultúrne dedictvo, sociálne siete a tak ďalej. keďže hovoril o, o štatistikách o, a o hodnote dramatických krúžkov alebo triet. Mohli by ste nám povedať, e, kde sú dostupné a či existujú nejaké podobné štatistiky pre podobné kultúrne aktivity. Ale jedna zaujímavá vec, a hovorili ste tiež o zriadení toho, čo ste nazvali skupine takých eh, múdrych a chcel by som sa spýtať, či v tejto skupine budú zastúpené aj niektoré a nejaké ženy. Ďakujem pekne. Teraz ďalší rečník. Ďakujem pekne, predsednička. Ja by som chcel tiež srdečne privítať ministra. A mám len jednu veľmi stručnú otázku. Vy ste hovorili, respektíve bohužiaľ nehovorili, o dome európskej histórie. Môj kolega. Toto je téma parlamentu, nesúvisí to s radou ani komisiou. Prosím vás. No dobre ja by som si želal, len keby ste nám povedali niečo k vášmu osobnému názoru. Ďakujem pekne. Dobre, takže pán štátny tajomník, nech sa páči. Vážené dámy, vážení páni, áno, skutočne je tomu tak, že pri programoch, ktoré majú byť e, zlúčené a ktoré nie budeme veľmi dobre e, načúvať a zvažovať, e, čo má byť predmetom zlúčenia alebo nie, mám v tejto oblasti bohaté skúsenosti a programy, ktoré dobre fungujú ako kultúra alebo média, media mundus. Predsa už získali vynikajúce renome, majú kvázi svoju značku a nemali by sme ju rušiť. Ak producent napríklad e, zostavuje rozpočet na film, tieto programy e, e, sú napomocné, pretože tomu pridá na renomé, keďže sú uznávané a predsa nám ide o posilnenie európskej kinematografie. Nové mená, zmena starých osvedčených názvov to je vždy rizikantná záležitosť. Samozrejme, očakávame návrh komisie, ale môžem vám už teraz povedať, že ja sa pripojím ku všetkým tým, ktorí tvrdia, že tieto programy sú dôležité a budeme pokračovať v tom zmysle, že sú to dobré e, značky, fungujúce e, značky. Nemali by sme meniť niečo, čo dobre funguje Pani poslankyňa Nevedialová k Európeáne, to je samozrejme veľmi zaujímavá iniciatíva. Svojho času sa Európa s týmto projektom eh, vysporadovala dosť emotívne. Ja ako minister pre e, kultúru mám aj dočinenia e, s autorskými právami a všetky záležitosti, kde ide o vytváranie spoločných e, archívov, knižníc. Pri všetkých týchto je spoločným menovateľom problém s autorskými právami. Ak chceme Európánu zrealizovať dobre, musíme sa zamyslieť aj nad financovaním tohto projektu, aby tento projekt mohol následne aj dobre fungovať. Počas nášho predsedníctva nám pôjde tiež o to, aby sme transponovali smernicu k osirotelým dielam. Je to kľúčová smernica k podobným projektom, ako je Európeána, pokiaľ ide o digitalizáciu diel a ich následné sprístupnenie, zverejnenie. Existuje veľa otázok, ktoré súvisia s otázkou autorských práv a práve tieto otázky si budeme klásť v rámci projektu Európeána. Aj pán Holler sa vyjadril na túto tému a môžem sa tiež pripojiť k tomu, čo povedala pani Pak. A ešte niekoľko slov k e, značke európskeho dedičstva. Je to Európska kultúrna eh, značka, samozrejme máme aj e- UNESCO kultúrne dedičstvo, ale je dôležité aj toto európske. Je to silná značka a je to samozrejme výborná iniciatíva. Ide aj následne o to, čo potom ďalej, ak chceme vytvoriť si takúto európsku kultúrnu značku, musíme najprv združiť vynikajúcich odborníkov v tomto smere, ktorí nájdu spoločný postup, spoločnú ideu pre túto iniciatívu európskej kultúr, európskeho kultúrneho dedičstva. To musia byť eh, tie najunikátnejšie eh, eh, kultúrne objekty. Musíme nájsť správne kritéria, na základe ktorých sa objekty budú vyberať, ktoré budú spadať pod toto európske kultúrne dedičstvo. Geografia tu tiež je dôležitá, ale samozrejme nesmieme zabúdať na kvalitu. To je veľmi dôležitý bod v rámci tejto témy. A ešte niekoľko slov k problému, ku ktorému sa neustále treba vrácať. Na jednej strane e, tu máme slobodu, ako e, mytus pri zakladaní Európy. A dnes sa to prejavuje v digitálnom svete. Je tomu tiež tak, že dnes máme dočinenia s tradíciou, e, ktorej zámerom je okrem iného aj chrániť autorské práva. Autor musí byť jediným držiteľom práv ku svojmu dielu. K tomu neexistujú alternatívy. Všetky zámery, ktoré sa snažia o lepší prístup k týmto dielam, nesmú ísť na úkor autorských práv. A teraz je potrebné nájsť riešenia, ktoré by boli aj v záujme autorov, pretože autorom ide o čo najširší prístup k ich dielam. Už v tomto smere sú určité idei, ale je potrebné ich ešte preskúmať a treba rešpektovať prioritu a síce, že autor je jediným držiteľom autorských práv k svojmu dielu. Spomínal som tiež ochranu detí a mládeže v internete. To je tiež veľká výzva. V tomto smere je e, potrebné vypracovať katalóg bezpečných diel, ale na druhej strane e, nemôžeme v prílišnej miere zasahovať e, do slobodných práv, do slobody občanov. Pán Porizaj, vy ste mali niekoľko pripomienok. Áno, keď sa zamyslíme nad programami, musíme si uvedomiť, e, že treba všetko meniť postupne, krok za krokom a e, nie e, naraz prevratne. Ešte tu bola otázka ohľadne štatistických údajov. Existujú určité štúdie, ktoré boli okrem iného uskutočnené aj v Poľsku. V rámci e, nich bola položená otázka ohľadne vzdelávania v oblasti kultúry a toto spadá do zodpovednosti ehm, ministra školstva. Tu máme dobrý systém počas eh, celého, celej školskej dochádzky. To spadá pod ministerstvo školstva, preto máme aj koherentný systém vzdelávania v oblasti kultúry. A to vedie k tomu, že sme schopným vzdelávať napríklad vynikajúcich chudobníkov. V eh, Pozári môžete si pozrieť krásnu výstavu poľských eh, umelcov. To všetko sú absolventi našich eh, umeleckých akadémií. Je to naozaj téma, ktorá nám leží na srdci, téma vzdelávania v oblasti kultúry. Myslím si, pani predsednička, že som tým zodpovedal na všetky otázky. Ďakujem. Vieme, koľko umenia e, máme e, možnosť e, z Poľska si užívať a odporúčam vám navštíviť pozár, kde máte možnosť si ho prezrieť. Je to skutočne hodné odporúčania. Ešte rada by som upozornila na nasledovné, lebo aj táto téma bola spomenutá. Náš e, e, systém včasného e, varovania v oblasti témy média sa postaral o to, že program média bude existovať. Včera som o tom rokovala aj s komisiou, takže tu môžeme byť kľudný e, Poprvé dostaneme viac finančných prostriedkov, po druhé v tomto e, balíčku je média viditeľné, takže e, túto značku nestratíme a tí, ktorí pracujeme s lux cenou, vieme, aký dôležitý program média je. Včera večer som pánovi Tošinskému povedala, že sa nemôže stať, že v novembri nám predložíte programy a poviete, buď ich e, príjmete alebo nie. Ja som mu povedala, že by bolo veľmi dobré, keby nás aspoň neformálne zapojili do prác. Zdalo sa mu to byť správne a logické a dúfam, že tomu tak bude, pretože v opačnom prípade by sme tu mali veľké boje ku koncu roka. Už tu niekto spomenul že témy a názvy nie sú až také dôležité. Myslím, že to bolo Hano, ale mm, určite ťa presvedčíme, že tomu tak nie je. A teraz môžeme prejsť k nasledujúcemu prednášajúcemu. Bude to pán minister športu Giers. Medzi nami je teraz pán Gierš, minister športu a cestovného ruchu. Vieme, že pán Fisa zajtra predloží správu na tému šport, takže si viem predstaviť vynikajúcu výmenu názorov. If you are ready, Mr. Minister, you have the floor. Nech sa páči, pán minister, máte slovo. Yeah. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Członkowie Komisji. Mám zašči... Vážená pani predsednička, vážení členovia tohto výboru, teším sa, že vám môžem predložiť priority predsedníctva v oblasti športu a cestovného ruchu a následne e, budem odpovedať na vaše otázky. Viem, že parlament sa zaujíma o problematiku športu. A chcem vám povedať, že poľské predsedníctvo a aj ja osobne sa budeme zasadzovať za dobrú spoluprácu medzi parlamentom a radou čo viedlo k dobrému pokroku v tejto oblasti, najmä po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy. Komisia začiatkom 2011 roku zverejnila dokument, kde stanovila milníky v oblasti športu a rada vypracovala v rámci svojej odpovede pracovný plán na nadchádzajúce tri roky, kde sú stanovené priority a jednotlivé akcie. Poľské predsedníctvo spolu s komisiou a členskými štátmi bude spolupracovať na realizácii tohto plánu. Samozrejme, že pre politiku v oblasti športu bude dôležitá aj správa parlamentu, na ktorej pracuje pán Santiago eh, sa zamyslím eh, si, že to bude dôležitý krok preto, aby sme sa postarali o silnejšie postavenie športu v rámci politik Európskej únie. Oznámenie komisie a pracovný plán sú základom, z ktorého bude vychádzať Euró- poľské predsedníctvo, ktoré sa vynasnaží o ďalší vývoj v oblasti športu. E, za účelom presadenia e, týchto politik v nadchádzajúcich šiestich mesiacoch sa a budeme e, zaoberať najmä dvomi, tromi najdôležitejšími témami čestnosť v športe, sociálna dimenzia športu a športová politika na e, základe e, ekonomických dát a faktov. Tieto témy sme si nevybrali náhodne. Únia e, chce umožniť šport pre všetkých. A hodnoty šport športu a idei športové by nemali e, žiaden význam, ak by e, bol sporný čestný e, postup športovcov, takže sme si túto tému dali ako jedno z priorít, a síce boj o čestnosť v rámci športu. A nesmieme tiež zabúdať, že šport je aj ekonomickým faktorom, nielenže generuje finančné príjmy, ale vedie e, tiež k e, finančným, teda majú z toho u osoch štátne rozpočty. Viete, že Ehm, máme obsiahli program v oblasti športu, ktorý obsahuje mnoho aspektov a preto sa sústredím len na niektoré. Prvou prioritou je hrozba čestného postupu športovcov. Keď sme sa začali zaoberať touto témou, mali sme na mysli najprv najmä dva problémy. Išlo najmä o dohodnutie si e, výsledkov zápasov a druhou témou bol doping v športe. To je samozrejme veľká hrozba pre športového ducha. Korupcia, najmä pokiaľ ide o manipuláciu zápasov v súvislosti e, so e, sáskami závodov športových so stávkami na výsledky zápasov, manipulácie hier. Vieme, že športový duch eh, tu eh, trpí a tiež fair play. Boj proti manipulácii eh, zápasov a boj proti korupcii v športe je veľmi dôležitý. Samozrejme musí byť zabezpečená, zaručená autonómia športových eh, organizácií a tiež princípy eh, dobrého ekonomického riadenia v športe. Eh, toto bude zohrávať dôležitú úlohu v rámci neformálnej rady pre vzdelávanie mládež a šport, ktorá sa bude konať v novembri. A ešte niekoľko slov k manipulácii zápasu pasov. Poľsko navrhuje, aby sa na zasadnutí rady v novembri vyslal politický signál, ktorý by mal obsahovať nasledujúce prvky. Všetky štáty majú byť e, vyzvané, aby e, podvody v šport porte e, zakomponovali do svojich trestných zákonníkov v rámci národnej legislatívy, aby bolo možné e, takéto trestné činy e, stíhať. Radi by sme vylepšili medzinárodnú policajnú spoluprácu, aby sme zamedzili podvod v rámci manipulácie zápasov a tiež chceme, aby orgány činné v trestnom konaní úzko spolupracovali s organizátormi športových podujatí a so stavkovými kanceláriami. Je tiež dôležité, aby e, boli prijaté zodpovedajúce sankcie. A samozrejme treba podporovať e, tiež športové kluby pri odhaľovaní prípadných e, podvodov. Tiež e, sa chceme zasadzovať za ochranu práv duševného vlastníctva v športe. Aj toto bude jedna z našich e, tém. Takže ide o to, aby sme zamedzili podvodom a členské štáty vyzveme, aby sa zasadili o to, aby všetky športové kluby boli informované o rizikách, aby vedeli, ako majú postupovať, ak je podozrenie z e, podvodov či z manipulácie zápasov. Budeme v rámci TRIA spolupracovať aj so športovými klubmi a samozrejme počítame so spoluprácou Európskeho parlamentu a veríme v dobrú spoluprácu aj s vašim výborom. Veľkým nebezpečenstvom pre čestnosť v športe je doping. Je to jednoducho podvod, je to športový podvod a odporuje zásade férovej súťaže. Týka sa táto problematika tak amatérskeho, ako aj profesionálneho športu. Doping má e, dočinenia samozrejme aj s legislatívou, e, napríklad s zákonom o ochranu osobných e, údajov a o voľnom pohybe, takže je dôležité zaoberať sa touto problematikou dopingu a na medzinárodnej úrovni sa zasadzovať e, o to, aby sme posilnili hlas únie v rámci Vardy. E, pracujeme na etickom kódexe, aby sme e, zabezpečili jeho dodržiavanie, aby zastúpenie EÚ vo Varde bolo posilnené Ide tu napríklad o predlženie lehoty zastúpenia EU v tejto organizácii, aby sme sa postarali o kontinualitu prác. Ďalšou dôležitou dimenziou je spoločenská dimenzia športu. Šport um, má um, veľa dočinenia s e, dobrovoľníckou činnosťou. Šport prispieva ku koherentnosti spoločnosti, prispieva k integrácii e, do spoločnosti. Pripravujeme závery a rady e, pre upravujúce rolu dobrovoľníkov v rámci športu. Závery by mali byť prijaté v novembri. Tieto závery eh, by eh, mali členské štáty a komisiu podnietiť k tomu, aby vylepšila podmienky práce dobrovoľníkov v oblasti športu a samozrejme treba nájsť aj finančné prostriedky eh, na podporu činnosti dobrovoľníkov a tiež kvalifikácie a zručnosti nadobudnuté v rámci dobrovoľníckej činnosti by mali byť uznávané Nemali by sme tiež zabúdať na to, že sa pripravujú aj závery eh, rady eh, pre rok dobrovoľníckej činnosti. Dobrovoľnosť vo športe eh, nebude jedinou našou prioritou. Pripravujeme európske majstrovstva, majstrovstva Európy vo futbale a samozrejme, že tam budú pôsobiť mnohí dobrovoľníci A samozrejme to bude mať dopad na každodennú činnosť klubov, čo bude veľká výzva pre dobrovoľníkov, tieto majstrovstvá e, povedú určite k tomu, že sa prihlási veľký počet dobrovoľníkov. Počas nášho predsedníctva e, tiež budeme organizovať niekoľko konferencií. Dovolil by som si spomenúť niektoré z nich. Začiatkom júla napríklad konferencia e, na tému Východná dimenzia mobility, kde pôjde o podporu európskeho ducha a integráciu spoločnosti krajín východného partnerstva 18. a 19. júla v Preslave sa uskutoční konferencia na tému rovnaké šance športom ako časť našej sociálnej politiky. Šport sa E, v tomto rámci považuje za faktor, ktorým môžeme bojovať e, proti sociálnemu vylúčeniu, e, pomáha integrovať ľudí do spoločnosti a šport sa považuje za akýsi mostík, ktorý ženám umožňuje vstúpiť eh, do eh, povolania. Vo Varšave sa bude napríklad ďalej hovoriť na konferencii o športových lídroch. Ide tiež o to, aby dobrovoľníci, ktorí sa zúčastňovali na dobrovoľníckých prácach počas určitých podujatí, sa mohli aktívne podielať aj na činnosti klubov. A ja vás samozrejme pozývam na účasť eh, na jednej z týchto konferencií. Tiež pôjde Ehm, nám aj o tému politika ako ekonomický faktor, pretože e, šport je tiež ekonomickým faktorom, na to sa často zabúda. A v tejto komplikovanej dobe si Poľsko povedalo, že je dôležité rozvinúť aj tento aspekt, a síce ekonomický potenciál športu. Chceme ukázať, že šport by eh, mal byť na európskej úrovni financovaný nielen na základe sociálnych a vzdelávacích eh, svojich prvkov, ale aj ako ekonomický faktor. Eh, budeme sa tiež mm, postaráme sa tiež o prenos dôležitých športových podujatí eh, prostredníctvom satelitov. Prepočítali sme si to, spočítali sme príjmy zo športových činností a konštatovali sme, že šport eh, prispieva k HDP takmer dvomi percentami. A toto budeme prezentovať aj počas neformálneho stretnutia ministrov. A Ešte jedna vec je dôležitá. Vplyv veľkých športových podujatí na ekonomiku. Odprezentujeme tiež e, do akej miery majstrovstva Európy e, v roku 2012 budú mať dopad na poľskú ekonomiku a na ekonomiku vôbec. A keď už budeme hovoriť o týchto témach, nemali by sme zabudnúť ani na tému financovania e, športu v Európskej únii. E, vieme, e, že šport je treba zohľadniť aj v rámci viacročného finančného rámca a teda túto problematiku by sme mali mať na zreteli aj e, na, e, pri vypracovaní finančného rámca na roky 2010 až 2020. Dúfam, že, komis, že, že diskusia medzi našimi inštitúciami povedie k tomu, že e, športu bude pripisovaná primeraná dôležitosť. Takže predstavil som vám náš program a budeme úspešní len vtedy, ak všetci spoločne členské štáty, komisia a tiež Európsky parlament budeme hrať e, v jednom družstve. Ďakujem vám za vašu pozornosť, za váš záujem o šport a som k dispozícii v prípade vašich otázok. Ďakujem pekne, pán minister. Sme veľmi radi, že vo vás máme spojenca, ktorý si uvedomuje a pozná význam, význam športu a rovnako veľmi ofenzívne mm, sa za neho zasadzuje. No a e, želali by sme si, aby sme mali športový program, avšak ešte nevieme, ako to všetko bude vyzerať. A preto v rámci finančného rámca, a, eh, ktorý sme dostali na nahliadnutie, a, eh, sme zistili, že tam šport sa spomína. Takže niečo bude. Treba to však myslieť vážne, vážne, pretože vy keď hovoríte, že šport má veľa veľa aspektov, že to nie je len nejaká zábava, ale je to tiež zdravotný faktor, hospodársky faktor, faktor pre občianskú spoločnosť. To ste všetko povedali veľmi dobre. Štyri sa e, prihlásili do diskusie ako prvá pani Boskur, nech sa páči. A ďakujem, predsednička. E, vážený pán minister, srdečne vás e, vítam. Ja by som chcel E, ďakujem veľmi pekne. E, veľmi sme radi, že ste nám predstavili priority polského predsedníctva. Ja e, zbieram, zdieľam to, čo ste povedali na tému športu Hovorili ste o tom, že toto má byť e, priorita, ale je to troška záľudné, pretože e, v novembri by e, mali vysť závery rady, ale ja si myslím, že je potrebné, aby sa zdôraznilo nielen to, že podvody v športe sú trestnou činnosťou, ale nie len na úrovni EÚ, ale v rámci EÚ sú všetky trestnoprávne systémy systémy odlišné a keď sa hovorí o podvodoch, o korupcii a tak ďalej, alebo o úplatkoch, to sú e, metódy, e, ktoré sa posudzujú iným spôsobom v jednotlivých štátoch a tento problém sa v nadchádzajúcich rokoch ešte prehlbí. Podľa mňa toto existuje e, vo všetkých členských štátoch v Turecku, teda v, nielen v Turecku, ale v Francúzsku, v Nemecku a inde a je potrebné, aby sa to riešilo. Otázka, nebolo by možné v novembri sa snažiť získať názor členských štátov na to, či by neboli pripravené na zostavenie vyšetrovacej komisie, ktorá by eh, skúmala eh, túto trestnú činnosť v športe na nadnárodnej úrovni, tak aby sa tento problém konečne riešil. To je prvá vec. E, okrem toho si súhlasím s vami, že je potrebné, aby sme spolupracovali s e, organizáciami, ktoré organizujú e, stavkovanie v športe, ale e, toto sú organizácie, ktoré sú zodpovedné aj za to, aby sa dodržiavali normy správania v sektore, v tomto sektore. A pokiaľ ide o doping, E, hovoríte o kódexe správania. To je dobre, ale o tomto probléme dopingu sa hovorí už celé roky a takisto existujú veľké rozdiely medzi členskými štátmi. Pre niektorých občanov je to prioritná otázka, niektorí e, nie sú až e, takí zaujatí, takže máme dva roky do majstrovstiev sveta v Polsku, to je dobre, to je príležitosť, ktorá by sa mala využiť aj na boj proti rasizmu a podobne, ale uvažujete o nejakých e, opatreniach na to, aby ste zabránili prípadným problémom tohto druhu? Eh, muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor ministro, por sus buenas ideas sobre el deporte. Ďakujem, e, pani e, Ehm, Predsednička, ďakujeme aj e, pánovi ministrovi za jeho informácie o, budúcom o tomto predsedníctve. Už sme sa stretli na obede a bola to dobrá príležitosť na výmenu názorov. Ja zajtra e, predložím svoju správu. Žiaľ, musí byť kratšia, než som si predstavoval, pretože je obmedzený počet slov. Dúfam, že prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov sa podarí tento obsah troška obohatiť. počas e, polského predsedníctva máte v úmysle e, podporovať e, E, myšlienku, aby sa podvody v športe stali trestným činom, ale definícia tohto trestného činu by mala, činu by mala byť rovnaká v členských štátoch EÚ, lebo v opačnom prípade by toto riešenie nebolo veľmi praktické. Potrebujeme teda jednoznačnú definíciu toho, čo je korupcia alebo podvod v športe tak, aby mohli jednotlivé členské štáty prijať opatrenia na boj proti ním. Hovorili ste aj o e, užívaní drog v športe. Toto je samozrejme zásadná otázka. Boj proti nemu, e, by, proti tomu by sa mal zamerať na látky, ktoré sa na tento účel používajú. Myslím si, že sa toho týka článok 80 e, Lisabonskej zmluvy, ktorý nám umožňuje bojovať proti obchodovaniu s drogami my a ja si myslím, že by sme to mohli využiť, tento článok, aj na boj proti používaniu pozbudzujúcich prostriedkov v športe. A keď sa hovorí o podvodoch, tak to je vec, ktorá má negatívny vplyv aj na zdravie ľudí. A mňa skôr znepokojuje ale skôr než teda podvody ma znepokojujú práve e, drogy, ktoré sa používajú v, v posilňovniach, v telocvičniach a podobne. My by sme to mali riešiť nielen so zapojením samotných e, športovcov, e, ale e, mali by sme poukazovať na to, že to je niečo, čo aj oslabuje dôstojnosť športovcov. Európska únia by mala e, robiť viac e, pre riešenie tejto otázky. V rámci EÚ sídli, e, v, v Európskej únii, teda v Európe je orgán, ktorý sa tým zaoberá so sídlom v Lozan, ale e, tá istá organizácia má ďalšie sídlo v Austrálii a v Spojených štátoch a ja neviem, prečo by sme nemohli e, otvoriť ďalšie sídlo organizácie napríklad v Luxembursku. K otázke duševného vlastníctva. Mali by sme e, mať na pamäti to, čo sa deje v rámci viacerých športových eh, podujatí. E, niektoré e, Média nie sú veľmi šťastné z ochranou duševného vlastníctva, ale nie sú s nimi spokojné ani stavkové kancelárie. Napriek tomu si myslím, že to by nám pomohlo bojovať, spolupráca v tejto oblasti by nám pomohla bojovať proti podvodom. A, a Myslím si, že by zavedenie osobitného daňového režimu mohlo byť dobrým spôsobom, ako podporovať športové aktivity v Európe. Budem musieť ukončiť, ale bol by som rád, keby ste nám povedali, ehm, čo si o tom myslíte. Ja som sa už pýtal ehm, ministra ministerky vzdelávania, e, o ministerky školstva o e, nejaké súbežnej kariére e, športovej a inej. Šport je ekonomická aktivita, e, týka sa 4,2 aktívneho obyvateľstva, predstavuje e, vyše 3 európskeho HDP, ktorý je odvodený od športu. Eh, okrem toho si myslím, že šport a cestovný ruch eh, sú takisto veci, ktoré navzájom súvisia, napríklad v súvislosti s cestovaním na športové podujatia. Pán Takula, nech sa páči, buďte prosím stručný. Ďakujem pekne, predsednička. Ja by som v mene môjho vlastného chcel prehovoriť v mene športového klubu, konkrétne v mene ALDE, no a môžem vám povedať, že prakticky sa dobrali všetkými oblastiami, o ktorých sa v tejto súvislosti dá hovoriť. FISAS je našim spravodajcom, napísal vynikajúcu správu a preto ju podporujem ja som len skromný podporovateľ k otázke duálnej kariéry, teda športová a civilná alebo občianská. To je vec, ktorou sa treba zaoberať. Treba povoliť, aby univerzity a vysoké školy sa intenzívnejšie zúčastňovali športového života. V Európe sa v tejto oblasti dá ešte veľa dosiahnuť, hlavne čo sa týka rôznych športových a eh, rôznych športov. A tým sa aj zvýši celkový a zlepší imič športov. Celkovo v športe existujú možnosti, ale sú tu aj isté hrozby. Ja myslím, že by sme sa mali zameriavať na zdravotné výhody športu, aký dopad to má na pracovnú schopnosť. Šport, myslím, je veľmi pozitívna záležitosť. Nebudem teraz hovoriť o konkrétnych číslach, ale myslím, že to má skutočne veľmi pozitívny význam. Myslím, že najdôležitejšie je všimnúť si obsah a programov počas polského predsedníctva Mm, budeme spomínať tiež Adama Mališa. Je to veľmi známy polský športovec v rámci programu pre šport. By sme mohli tak ako Adam Mališ by sme mohli skutočne z tohto programu pre šport urobiť veľmi ambiciózny program s veľkými úspechmi. Samozrejme, ďakujem pekne. Teraz pán Boris. Ďakujem veľmi pekne. No ja súhlasím s tým, čo tu zaznelo. mnohé veci ste povedali, no, hovorili ste o mnohých veciach, o našich kolegoch, nie je to veľmi dôležité pre celý sektor, verejný a neverejný. Šport potrebuje ambiciozne ciele a tá koordinácia, o ktorej si to hovorili, no ďakujem veľmi pekne za tento ambiciozný program. My v parlamente sa tomu venujeme chceme zlepšiť atmosféru a podmienky európskeho športu, my chceme, aby táko nová európska politika pokračovala ďalej. No a teraz dve veci, ktoré zohrávajú úlohu pri úvahách o viacročnom finančnom rámci. V Polsku sa za ostatné roky realizujú najväčšie investície do športu za posledných niekoľko rokov. Vybudovaných bolo viac ako 2500 športových zariadení pre deti, futbalové ihriska a tak ďalej, kde sa deti môžu venovať športu. Dobré postupy. My však sme mali sprístupniť aj ostatným krajinám, no a preto navrhujem nasledovnú vec v rámci budúcej politiky pre súdržnosť. kde sa plánuje 400 miliónov eur pre rôzne uh, kuty Európy. A tam by sa mala stanoviť priorita pre šport, e, rovnaké príležitosti pre všetkých. Tam zohráva šport dôležitú úlohu. Tak, aby školy v celej Európe mali dobrý prístup k infraštruktúrom. A teraz ešte jedna vec, o tom sa už hovorilo. Máme veľký Európsky sociálny fond a ten by sa dal tiež využiť pre športovcov, ktorí sú na konci svojej športovej kariéry. Tak by dostali eh, vysokoškolské vzdelanie, aby eh, zohrávali svoju spoločenskú úlohu ako športové autority a mohli odozdávať svoje vedomosti mládeži. Myslím, že tam by sme mohli zohrávať dôležitú úlohu nie len počas polského predsedníctva. No a samozrejme, aj treba zohľadniť aj správu Santiago. Ďakujem pekne. A teraz sa eh, kolegyňa Seneši. Ďakujem veľmi pekne. a ja to považujem za veľmi zaujímavé, že slova priority polského predsedníctva v oblasti športu. To všetko bolo mimoriadne zaujímavé. Ale jedna vec mi tu stále chýba. Dôležité je tu zohľadniť účasť žien na všetkých športových udalostiach, podujatiach. Ak sa účasť žien vedie k mnohým výhodám, iste, ale vo vedúcich grémiach športových zväzov eh, sa dajú spočítať ženy na prstoch jednej ruky. V niektorých členských krajinách už boli zavedené kvóty. No a Ja som spravodajkyňou autorkou stanoviska k Santiagovej správe. Som členkou výboru pre ženské práva, no a my sa zamýšľame nad tým, ako by sa dala realizovať takáto kvóta pre ženy vo vedúcich grémiách športových zväzov. Nedalo by sa nad tým eh, na tom pracovať aj v rámci polského predsedníctva. A zaujímate sa vôbec o túto tému? Úloha žien v rámci polského predsedníctva sa treba nedá nájsť. Ďakujem pekne, pán Matula. Ďakujem pekne, predsednička. Ja sa budem snažiť vyjadriť sa veľmi stručne. Ďakujem ministrovi za jeho príspevok. Hovoríme o výkonnostnom športe a nie o e, masovom športe. To je jasné, pretože vy máte isté kompetencie v oblasti športu, avšak aj napriek tomu by som sa vás chcel niečo spýtať. Ako vnímate úlohu a miesto, e, ktoré hromadný šport a takéto masové športové akcie by mali zohrávať, pretože my čelíme problému obezity dospelých a detí. Ja by som chcel ešte dodať niečo k tomu, čo povedali moji kolegovia. Ako vnímate úlohu hromadného športu a športu na školách v budúcnosti? A samozrejme, to je spojené tiež s turizmom a cestovným ruchom. Maratón v Bruseli alebo v Paríži alebo v Ríme priláka desiatky tisíca ľudí z celej Európy. A myslím, že je veľmi dôležité, tak pre verejné zdravie a pre budúcnosť európskych občanov. Ďakujem pekne a želám vám veľa šťastia. Ďakujem pekne, ešte stručne, pani Kosta. Ďakujem pekne, skutočne veľmi stručne. Ja si veľmi vážim to, čo povedal pán minister. Ten sa sústredil na tri hlavné aspekty športu, ja by som chcela povedať, že súhlasím s tým, čo povedali kolegovia. Tak ako povedal aj kolega Fizas. že by sme sa mali snažiť nejak spojiť naše síly, čo sa týka preventívnych opatrení, ale aj to, čo tu zaznelo o súdnom dvore, to je veľmi dôležité. Existuje štokholmský program a je tu možnosť aj v tejto oblasti vystupovať aktívne. Ďalej sú tu medzikroky, ktoré by sa dali prijať. A ďalej prístup k športu. Zdá sa, že to je nejaké nové občianske právo. Ako vy vnímate tieto záležitosti? Nedalo by sa to zohľadniť aj v rámci priorít. A povedať, či to treba podporiť v školskej oblasti tak, aby sa to dalo merať, v akom rozsahu majú občania prístup k športu. Hlavne sa to týka mládeže, deti, ale aj vlastne všetkých ostatných občanov. Takže ak by sa to dalo merať, bolo by to krásne, pretože to by zdôraznilo význam a úlohu športu pre zdravie celého národa. No a ďalej otázka nerovnosti, nerovnosti príležitosti. To už naznačila členka výboru pre rovnoprávnosť mužov a žien. Takže rovnoprávnosť, rovnoprávnosť, rovnosť príležitostí pre z tých zdravotne postihnutých, čo sa nevždy zohľadňuje. No program sa bude schváľovať aj podľa Lisabonskej zmluvy, ale tak ako povedala predsednička, ešte nevieme, ako bude vyzerať financovanie bude sa snažiť eh, polské predsedníctvo zaistiť, aby komisia sa riadne zasadila a zabezpečila financovanie. Ako to bude vyzerať v budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Minister. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałbym podziękować za... Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, že ste venovali tejto téme toľko záujmu. Šport zohráva práci vášho výboru veľmi dôležitú úlohu. Teraz tým otázka. Máme len 6 mesiacov a nemôžeme vyriešiť všetko, ale dúfam, že vďaka dobrej spolupráci s parlamentom sa nám podarí dosiahnuť aspoň niečo. Správ pána Fisasa bude pre nás mimoriadne dôležitá, pretože naše priority sú v súlade s obsahom správy pána Fisasa. No a teraz k tým otázkam. Hovorilo sa tu o manipulácii a podplácaní. Je to medzinárodný problém a preto boj proti tomuto javu jednou z priorít. Je to komplexnejšia otázka a komplexnejší problém ako eh, boj proti dopingu. Preto koordinované, koordinovaný postup na európskej úrovni, dokonca na medzinárodnej úrovni, je absolútne nevyhnutný. Samozrejme, ako je aj v prípade boja proti dopingu. No a tomuto sa robí, venuje Svetová agentúra, Svetová proti, antidopingová agentúra. No a tým sa dostávame k zelenej knihe o dopingu, ktorú pripravuje komisia a aj v prípade boja proti podvodom a manipulácii hier. Je to dôležitá téma. Ja myslím, že Polsko doteraz, Polsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo z dopingu alebo užite dopingu splňa podstatu trestného činu. Niektoré ďalšie krajiny sa nad tým zamýšľajú, no a dúfame, že aj ostatné členské krajiny tejto veci niečo zmenia. K tomu, čo povedal pán Fizas, správa je veľmi dôležitá. Hovorí sa tam o mnohých aspektoch športu, aj o vyhrážaní doping, o tom sa už hovorilo. Proti dopingu treba bojovať tak, ako proti obchodovaniu s drogami. To je rovnako nebezpečné ako obchod s ostatnými omamnými látkami. Európsky súdny dvor. To je iste dobrá myšlienka. vy sa vyjadrite veľa problémov. A ďalej kariéra zamestnanie športov. To je dôležitá téma, pretože len málo športov eh, prináša toľko zárobkov, že väčšina športovcov aj po ukončení svojej športovej činnosti majú dostatok prostriedkov a my musíme zaistiť, aby tá dvojitá kariéra športovcov sa riešila. My chceme športovcov v každom prípade podporiť v štúdiu, vo výuke a financujeme tiež začiatok možnosti začiatok štúdia po ukončení športovej činnosti, na to, aby sme športovcov pripravili na vstup na pracovný trh. A možno by to bolo možné aj v rámci vzdelávacích problém, programov a samozrejme aj prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu. Ja by som teraz požiadala divakov, aby nevyrušovali. Ďakujem pekne. No a šport, eh, ako dobrý príklad, samozrejme šport má nejaký vzdelávací a výchovný komponent, eh, poznáme tie známe mená a zasadzujeme sa za, fair play a čestnosť v športe, pretože športovci sú často vzormi pre mládež. Ak sa zistí, že známy športovec je podvodník, eh, tak nejaký výchovný efekt sa stratí a preto je dôležité podporovať úprimnosť a čestnosť v športe. Hovorilo sa to o ženách vo vedúcich grémiách a v športových zväzoch. Ťažko hovoriť o nejakej parite, ale samozrejme mene dobrého riadenia je dôležité, to pre medzinárodný sú medzinárodné športové zväz dôležité. No a samozrejme podmienka good governance je rovnaký prístup všetkých do vedúcich grémií. Ja myslím, že tak môžeme zaistiť väčšie zastúpenie žien. No a potom ešte niečo. Podpora hromadného masového športu vzniká dojem, že sa príliš sústredíme na vrcholových športovcov. My podporujeme však aj myšlienku šport pre všetkých. Takže ponukou športových aktivít pre všetkých. Telesná výchova je dôležitá na školách, ale aj rodičia musia zohrávať svoju úlohu. A rodičia by mali deti viesť športu. No a podpora hromadného športu znamená tiež, že musia byť športové podujatia dostupné pre všetkých. No a dostupnosť športu treba zajistiť, aby bol šport dostupný pre všetkých a treba odborovať všetky prekážky. Treba vybudovať príslušnú infraštruktúru, to znamená dostatok športových zariadení, ktorí podľa možností budú bezplatné. V Polsku sme zrealizovali veľký program, a vybudovali množstvo športových alebo športovísk, ktorí sú dostupné bezplatne počas celého roka. No a takýmto spôsobom sme odstránili finančné prekážky. Pretože často sa je diskriminácia nielen podľa kvôli veku, ale aj kvôli finančným prostriedkom. No a preto je dôležité, aby bol šport dostupný bezplatne. No a to sme sa snažili dosiahnuť programom. Dobre, ďakujem za vaše otázky. Dúfam, že som všetky zodpovedal. Ďakujem. Ďakujem pekne. A tým pádom sme ukončili prezentáciu poľského predsedníctva. Áno, je isté, že sa môžeme na vás spoľahnúť, pokiaľ ide o naše e, požiadavky a dúfame, že koncom e, roka môžeme konštatovať, že sme všetko vyriešili aj s vašou pomocou. Ďakujem, že ste tu všetci zotrvali a po obede sa tu stretneme na vypočutí. Vypočutie nebude len pre pani predsedničku, ale vypočutie je určené všetkým, takže dúfam, že kolegyne, kolegovia Eh, si po obede sem nájdu cestu a zajtra budeme potrebovať kartičky na hlasovanie. Ďakujem, že ste tu boli. Želám dobrú chuť. Pani predsednička, ďakujem aj pred tlmočníkom.